Pre všetkým príjemný dobrý deň. Začneme s našim stretnutím, ale ešte skôr, ako začneme, chcela by som privítať medzi nami kolegov z Južného Sudánu, ktorí nás potešili svojou prítomnosťou na dnešnom stretnutí Výboru pre rozvoj. Takže naozaj vás srdečne vítam. Teraz schválime náš program. Pýtam sa, či má niekto nejaké pripomienky alebo výhrady k návrhu programu na dnešný deň. Ak nie, tak je schválený. Dostali ste zápisnicu z januára 2013, zo stretnutia z januára 2013. Ak máte pripomienky k tejto zápisnici, poprosím, dajte ich vedieť sekretariátu ešte skôr, ako skončí naše dnešné stretnutie. Ak nie, tak e, táto zápisnica bude schválená v tej podobe, ako ste ju dostali. Takisto ste dostali aj odporúčania e, rozhodnúť na stretnutie koordinátorov 19. februára 2013. Ak máte pripomienky, e, výsledky výsledkom tohto stretnutia. Poprosím, dajte ich vedieť sekretariátu ešte skôr, ako skončí naše dnešné stretnutie. Ak nedostanú žiadne pripomienky, tak aj toto rozhodnutie či výsledky budú schválené v tej podobe, ako ste ich dostali. Mám e, vám povedať dve veci, dve oznámenia. Najprv som chcela využiť čas, ktorý mám v rámci oznámení predsedníctva, aby som e, nespomenula tematiku aj pokrok, ktorý sme dosiahli za posledné roky v rozvojových krajinách, sa týkajú aj e, vo všetkých krajinách subsahárskych. Teda subsahársky regióny je najviac postihnutý HIV, aj je prvou príčinou umrtnosti a 14,1 milión detí takýmto spôsobom stráca jedného či oboch rodičov v dôsledku AIDS. E, takisto narastá výskyt tejto choroby v Severnej Afrike. Boj proti HIV AIDS ostáva naďalej hlavným cieľom našej rozvojovej politiky a bude naďalej zakomponovaný do všetkých programov a sektorov našich rozvojových politík. Je to jedna z podmienok e, realizácie, realizácie rozvojových cieľov pokiaľ, e, čo sa týka e, prerozdelenia finančných čiastok podľa jednotlivých tém, e, musíme naďalej vyvíjať tlak na to, aby 20%, minimálne 20% prostriedkov bolo určených na zdravie a osvetu, základnú osvetu. Naďalej by sme mali tlačiť na to, aby významná časť príjmov budúcej dane z finančných transakcií bola vyčlenená na rozvoj konkrétne na problematiku zdravotníctva. Viem, že všetci kolegovia viete o tejto otázke, že pravidelne organizujete podujatia na túto tému zdravia vo všeobecnosti a konkrétne na tému AIDS. E, dúfam, že to zaintegrujeme, že to zaintegrovávame do všetkých správ, ktoré pripravuje náš výbor. Ale mám pocit, že je veľmi dôležité ešte raz zdôrazniť význam, ktorý pripisujeme tejto dráme a ktorá teda napriek angažovanosti a použitia dosť veľkej časti prostriedkov um, o rozvojovej pomoci na zdravotníctvo, predsa len tieto čiastky klesli o 8, z 8% na 7% v roku 2010, roku 2004, roku 2010. To bola prvá téma môjho oznámenia. Druhé oznámenie, o ktorom chcem hovoriť kratučko, to je otázka Afganistanu a korupcie v Afganistane. V útorok mimoriadný tribunál v Kábule, ktorý súdi aféru Kabul Bank, e, keď, v rámci ktorej e, e, z verejných prostriedkov, z verejných financií boli zneužité finančné prostriedky. Veľká časť finančných prostriedkov, ktorá prichádzala z pomoci teda aj z našich peňazí, Eh, tu bol teda súdny spor eh, a rozsudok by mal byť do nejakých desiatich dní. Viac ako 20 osôb je súdených v tejto súvislosti. Ide o falšovanie dokumentov, eh, ide o podvody, o nenáležité využívanie finančných prostriedkov a pranie špinavých peňazí. Títo ľudia boli odsúdení mimoriadným tribunálom jednoducho na, za zneužitie dôvery, nie za pranie špinavých peňazí, na tresty 5 rokov väzenia. prie polovica z nich bude v tzv. provizórnych väzeniach, teda v luxusných hoteloch a nedochádza ani ku konfiškácii majetku. Takže Robila som veľký lobbying v posledných dňoch, aby toto rozhodnutie bolo preskúmané. Naozaj ide o veľa, pretože odsudenie za zneužitie dôvery neumožní využitie nástrojov, ktoré máme k dispozícii napríklad v prípade prania špinavých peňazí a ak nedošiel ani k konfiškácii majetku, to je veľmi znepokojujúce a bráni to tomu, aby Afganistán spätne získal tieto finančné prostriedky. A ja mám taký pocit, že práve o toto išlo. Takže dnes vyzývam e, všetkých, myslím si, že to je veľmi dôležité aj pre Európsku úniu, ako hlavném, hlavného donátora hovoríme o tom, že jednoducho 9 miliónov eur jednoducho zmizlo vo vreckách ak e, dovolíte, bol pán Karzaj priamo zapojený do tohto škandálu? Áno, pán brat pána Karzaja, áno, 30 milión dolárov približne ako úver, jednoducho, ktorý nemá v úmysle splatiť. Takisto sa bol do toho zapojený aj podpredseda. Je to vlastne prvý, prvý rozsudok v tomto zmysle. E, išlo o zamestnancov banky, o vedenie banky a vedenie kontrolných orgánov. Generálny prokurátor, ktorý podal demisiu po vynesení tohto rozhodnutia, slúbil, že príjemcovia akcionári banky, že aj tí budú stíhaní. Takže uvidíme, ako to dopadne a medzinárodné spoločenstvo má tieto, musí tieto veci sledovať. Pani Kaiser. Ďakujem pekne, pani predsednička, za tieto dôležité informácie. Ja nie som právničkou. Hovorili ste o zvláštnom tribunáli. Tie tresty, alebo kto to, a pred akým súdom to je a kto vynáša rozsudok. No, Afganistane bol vytvorený mimoriadný špeciálny tribunál, pre túto problematiku, pre tento prípad, pretože samozrejme 900 milión dolárov, ktoré boli zneužité, to je niečo nevydané a nevydané ani e, v pomere toho, aké percento domáceho hrubého produktu to predstavuje. To znamená, ako bol vytvorený tento tribunál, nám nie je celkom jasné, ani nevieme presne, ako či to je v podstate len, e, či je možné odvolať sa na kasačný súd. E, kasačný súd e, rozhodne o tom, či to pôjde cez bežný odvolací súd, alebo či to pôjde rovno na najvyšší súd. Čiže momentálne teraz podané to odvolanie a môžeme len dúfať, že súdny systém uplatní právo spravodlivejším spôsobom, ako tomu bolo, ako tak učinil prostupňový súd. Európska komisia, chcete sa vyjadriť? Dobre, takže odovzdám slovo Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som informovať výbor, že komisia minulý týždeň schválila oznámenie o zlepšení výživy na celom svete. Toto oznámenie nesie názov Zlepšenie výživy žien, matiek a detí v rámci politickej rozhodnutí. Cieľom tohto oznámenia je bojovať proti mrhaniu potravinami a taktiež proti fenoménu, keď sú deti prívysoké na svoju váhu a taktiež e, keď sú e, podvýživené, keď sú príliš chudé na to, aké sú vysoké. Cieľom tohto oznámenia je zvýšenie mobilizácie a informovanosti, aby sa viac angažovalo v otázkach výživy, aby sa zvýšili opatrenia na úrovni členských štátov, aby sa zväčšili aj poznatky v tejto oblasti. Hlavné prvky v tomto oznámení sú také, že sa budeme držať viac sektorálneho prístupu. Budeme prepájať otázky rozvoja a humanitárnej pomoci a taktiež vyzveme členské štáty a vlády, aby prijali príslušné opatrenia. Ešte spomeniem, že komisia sa politicky zaviazala ako súčasť globálneho úsilia, že podporí partnerské krajiny v znižovaní počtu detí vo veku do 5 rokov, ktoré sú príliš podvyživené, aby do roku 2025 bolo 7 miliónov detí menej, ktoré budú takto, takýmto spôsobom podvýživené. E, to je všetko, čo som chcel povedať tomto oznámeniu komisie. Ďakujem pani predsednička. Pani Martinez, nech sa páči. Pán predseda, ja e, veľmi ďakujem zástupcovi komisie za jeho oznámenia, e, ktoré prináleží k bodu 4 dnešného programu. No ja som pochopil, možno nesprávne, že vy ste eh, dali slovo eh, zodpovednú zásudcovi komisie. A to preto, aby eh, sa komisia vyjadrila k tej predchádzajúcej téme, k tomu, že vy ste oznámili veľmi dôležité oznámenie a to bolo oznámenie o tom procese, ktoré prebehol v Afganistane a k čomu vystúpil pán Gerenc a mne sa zdá, že pani de Kaiser nevystúpila v tejto veci, ale mne sa zdá, e, že e, ja som si myslel, že keď ste sa obratili na komisiu, tak som myslel, že to um, bolo toto stanovisko, o ktoré ste žiadali od komisia, nie e, iné stanovisko, čo je bod 4 na programe dňa, ktorý tiež podľa mňa je zaujímavý, ale neviem, či komisia má k tomu niečo, čo povedať k tak dôležitej téme ako vy ste nám oznámili vo, e, vo vlastnom oznámení. Chceli by sme využiť jednoducho tú možnosť e, tohto, na toto oznámenie. Teda oznámenie komisie je bežný postup, e, je to naplánované vždy na program a tu by som sa chcel poďakovať pánovi e, Petra Krajtmarke za to, že nás informoval o e, oznámení, ktoré pripravuje komisia. A teraz prechádzame na otázku na Európsku komisiu. Nedostali sme žiadne otázky. A teraz sa dostávame na bod 7 nášho programu. Situácia malo, maloletých bez prievodu v Európskej únii. otvorím diskusiu k návrhu stanoviska o situácii maloletých bez sprievodu v Európskej únii. Pán Charles Gerens je našim spravodajcom na túto tému a okamžite mu odovzdám slova. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tak ako ste povedali, je to návrh stanoviska Mm, podľa posledných štatistík, ktoré máme z roku 2011, viac ako 12 e, tisíc žiadostí o azyl e, bol, podali maloletí do 18 rokov, ktorí sú na území Európskej únie, ktoré sú tu sami po príchode do Európskej únie. Často sú obeťami obchodovania, sexuálneho zneužívania alebo organizovanej trestnej činnosti. Rešpektovanie základných práv e, je teda ohrozené. Táto problematika sa týka všetkých členských štátov. Tieto deti e, sú príjmané a zaobchádza s nimi rôznym spôsobom v jednotlivých členských štátoch. Pritom všetky členské štáty EÚ podpísali dohovor OSN o právach detí a Európsky dohovor o základných právach ľudí, e, charta, e, charty základných ľudských práv, početné nástroje, ktoré existujú a rozlišujú tu aj e, maloletých bez sprievodu, pre všetkým smernica, žiadateľov azyl a tak ďalej, ale neexistuje globálny nástroj, ktorý by bol záväzný a ktorý by zohľadňoval situáciu ne- e, maloletých bez sprievodu, ich ochrany, ich prijatia, ako aj postarania sa o ne. V roku 2010 komisia prijala akčný plán pre maloletých bez sprievodu, akčný plán na roky 2010 až 2014 bolo to schválené v záveroch Rady v júni 2010. E, čo sa, vzhľadom na význam a urgentnosť problematiky maloletých bez prievodu, Európsky parlament sa rozhodol využiť túto príležitosť a pustiť sa do tejto otázky a pripraviť správu z vlastnej iniciatívy. E, pani Lisbeck e, je spravodajkyňou. E, my sme potom naviazali na túto iniciatívu komisiu, komisie a chceme, aby e, návrhy komisie boli konkrétnejšie a záväznejšie. E, závery sú nasledujúce. Poprvé, ak chceme ukončiť rozdielnosť 27 politík, je nutné, aby Európska únia e, mala spoločný normatívny rámec, ktorý by mohol upozorniť na niektorú legislatívu, aby to sa do, do spoločná migračná politika, azylová politika, Eh, očakávam názory mojich kolegov, v každom prípade už očakávam názory komisie. Dúfam, že komisia zdieľa náš názor pripraviť konkrétny legislatívny nástroj, pre, pre všetky, špecificky pre malotých bez sprievodu. A takisto eh, by som si rád vypočul názory komisie. Všetci sa zhodujeme na tom, že konečným cieľom všetkých opatrení pre maloletých bez sprievodu je spočíva v identifikácii a v rešpektovaní vyšších záujmov a zistvorení dlhodobejšieho e, riešenia v krajinách pôvodu príjmajúce krajiny, e, eh, v príjmajúcej krajiny alebo ich etablovania v tretej krajine. Čisto názor DV je taký, že by sme mali využiť všetko, čo máme k dispozícii, aby sme vylepšili podmienky v tretich krajinách v rámci prijatia malotých bez prievodu a aj postarania sa o nich, ako aj v rámci prevencie ich príchodu na naše územie. Mimochodom hovoríme o význame koherentnej politiky, dopadu politik Európskej únie v oblasti imigrácie, azylu a ochrany detí musíme vyhodnotiť dopad týchto politík na tretie krajiny. Mimochodom, táto problematika by mala byť integrovaným e, prvkom dialogu, ktorý vedieme s našimi partnermi v tretích krajinách. V aktuálnej situácii, keď sa hovorí o finančných nástrojoch pre migráciu a azyl, chceli by sme, aby bola väčšia finančná podpora venovaná pre otázky malotých bez prievodu. Ochrana detí, žiaľ, momentálne e, v oblasti humanitárnej politiky je najmenej finančne vybavená. Konkrétne prioritné požiadavky, ktoré žiadame, sú zavedenie systému, koordinovaného systému na úrovni Európskej únie v oblasti zberu údajov, posilnenie úlohy Frontexu a Europolu a uplatňovanie európskeho práva v oblasti migrácie. Ďakujem. Merci Ďakujem pekne. Takže pán Sanson.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 k texte, ktorý potom sformalizujeme. Chcel by, chcel by som k tomu ešte niečo povedať, pani predsednička, ak dovolíte. Vo Švédsku je táto téma veľmi e, dôležitá. Za posledných 10 rokov zmizlo tisíc samostatne cestujúcich detí, teda detí e, utečencov v roku 2012. E, to bolo ďalších 300 detí. A v tejto súvislosti by som chcel povedať, že Švédsko síce má riadnu politiku pristahovalectva, ale e, nemôžeme pripustiť, aby sa len tak strácali deti. Musíme nájsť e, e, riešenie, musíme sa presvedčiť o tom, v akej situácii sú tieto deti. Tieto čísla sú dosť alarmujúce a okrem toho je tu ešte ďalšia vec. Hovorí sa o tokoch pristahovalcov, eh, o zdieľaní ťarchy, ako by sme toto eh, celé vnímali ako ťarku, ako akési bremeno. Myslím, že takéto slova eh, vedú k tomu, že odosobňujeme úplne túto tému, hovoríme o číslach, o štatistikách, o zdieľaní bremena, ktoré by sa malo rozdeliť spravodlivo medzi členské štáty, ale úplne zabúdame, že sa teda týmto celým sú ľudia, pristahovalci. My si myslíme, že základné práva prekračujú všetky ostatné kontexty a preto nemôžeme pristupovať človeku ako k nezákonnému. Jeho konanie môže byť nezákonné, ale človek ako taký nemôže byť ilegálny, nezákonný. Každý jeden človek má práva, ktoré sa nesmú porušovať, ani sa mu nesmú upierať a to sa nesmie spochybňovať. Právo na slobodu, na bezpečnosť, sa nedá ničím nahradiť. A to musíme neustále opakovať. A neustále to opakuje aj komisia, ale predsa sme ešte veľmi ďaleko od toho, aby sa v praxi naozaj pristupovalo k týmto ľuďom ako k spoluobčanom. Títo ľudia odchádzajú z konfliktov, z konfliktných krajín, aby eh, mohli lepšie žiť taktiež e, vystavujú svoju rodinu veľkému riziku. Nerobia to z potešenia, robia to, pretože je to nevyhnutné. Väčšina detí utečencov, ktorí cestujú samostatne, nemá inú možnosť a preto k nám prichádzajú. Nevidia žiadne iné riešenie. A tým posledným riešením je buď e, odchod, útek alebo smrť. A preto musíme naozaj e, prijať takú politiku utečenectva, ktorá bude vhodná nesmieme vnímať e, ako náš hlavný cieľ iba čo najrychlejší odsun týchto ľudí, e, ich návrat e, do krajín, ktorých vládne vojna, z ktorej odišli. Musí to byť politika taká, ktorá nebude posudzovať týchto ľudí len podľa čísel. Musíme ich vnímať ako hodnotu. Utečenec sa nesmie vnímať ako bremeno, ale ako jednotlivec s nami, s nádejami. Každý predsa každý jeden utečenec je predovšetkým človek a musíme vytvoriť takú situáciu, v ktorej budú mať e, pocit bezpečnosti, v ktorej sa budú môcť rozvíjať. A to bez ohľadu na to, ako dlho žili v danej krajine. Predložím pozmeňovacie návrhy k e, textu pána Görensa, čo sa týka týchto otázok prisťahovalectva, ale e, väčšinu textu považujeme za dobrú. Nepodarí sa nám využiť všetky nástroje, kým neprestaneme vnímať utečencov ako ťarchu, ako bremeno a kým ich neuznáme ako ľudí, ktorými naozaj sú. Pán sa Astra, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Mm, k tomuto stanovisku sú jasne, sto- jasne stanovené prekážky, o ktorých sme hovorili už mnohýkrát, o malotých bez sprievodu sme hovorili často. E, toto je situácia, ktorá sa deje každý deň, každý týždeň. Deti prichádzajú bez toho, aby mali nejakú rodinu, kde majú ísť, aby mali nejaké doklady a končia na ulici. A ostávajú v administratívnom systéme, ktorý je byrokraticky zložitý a dlho trvá. Myslím si, že musíme e, pamätať na e, to, e, že je to členský štát, e, ktorý má vykonávať opateru neplnoletých a tejto venovať pozornosť. Osobitnú pozornosť musíme venovať e, nesprevádzovým e, maloletým v kontexte e, mafii. A, a toto spôsobuje, že táto politika musí byť najprioritnejšia vzhľadom na tieto ťažkosti. Tiež musí byť venovaná kontrola pre prípady adopcie neplnoletých a boj proti akýkoľvek praktike, ktorá porušuje práva týchto ľudí. Ako povedal Charles, táto politika je kľúčová, aby sme mali predovšetkým na zreteli um, záujem um, neplnoletých a musíme požiadať komisiu, aby uh, venovala um, vhodné prostriedky proti uh, zneužívaniu a zlému zaobchádzaniu s neplnoletými uh, zo strany moci a tiež, aby sa umožnil prístup týchto ľudí k zdravotníctvu a vzdelávaniu. Tieto kroky vyžadujú posledný dialog s štátmi pôdu a tranzitu týchto utečencov a to prostredníctvom ministerských schôdzov alebo prostredníctvom fóra v Bruseli, e, čo musím zdôrazňovať e, v našej rozvoj pomoci a čo sa týka e, vracania neplnoletých, ktorí nie sú sprevádzaní do svojho štátu pôvodu toto musíme vždy presadzovať, pokiaľ e, to okolnosti umožňujú. Tento plán, akčný plán tiež e, musí e, sa venovať integrácii týchto neplnoletých vo svojich štátoch pôvodu. Ľudia nemigrujú z rozmaru a vždy je to z donútenia. Preto je dôležitý ten krok, ktorý urobila komisia pri predkladaní svojho akčného plánu pre nesprevádzaných maloletých. A e, tento plán však e, musí tie e, zásadné porušovania ľudských práv, ktorým čelia nesprevádzaní neplnoletí. Ako komisia povedala, je potrebná minimálna záruka ochrany práv na úrovni EÚ a tiež, aby sa v príjmajúcich štátoch rozvíjala iniciatíva na zachovanie práv týchto neplnoletých. Komisia. Ďakujem pekne. Slovo dostáva komisia. Ak máte v úmysle vystúpiť, pán Jan Xaver. Thank you very much. Um, I would... Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať všetkým uh, za ich uh, úsilie v tomto smere a taktiež e, by som chcel povedať, že správa pani Grispech je vedni veľmi dobre vypracovaná. Ako to už zaznelo, dôvody, prečo e, deti migrujú, sú rôzne, buď utekajú pred prenasledovaním, alebo hľadajú lepší život ale nesmieme zabúdať predovšetkým na to, že sú v prvom rade deťmi a až potom musíme e, hodnotiť ich štatút. E, takto to vníma aj komisia. A práve preto komisia sa rozhodla postupovať formou akčného plánu, pretože to nám umožní zaujať horizontálny prístup. Ako ste si možno všimli na akčnom pláne, pokrýva viacero právnych iniciatív, ktoré prebiehajú a ktoré sú už e, často vo finálnej fáze. A taktiež sú tam projekty a spolupráca viacerých aktérov v tomto smere a práve takýto prístup e, musíme zaujať v takomto prípade, aby sa e, konalo na viacerých úrovniach a to vrátanie mimovládok, ktoré odvádzajú naozaj veľmi hodnotný výskum v tejto oblasti. V septembri sme schválili strednodobú revíziu tohto akčného, akčného plánu a v tejto revízii hodnotíme doterajší priebeh, ale sú tam aj návrhy, ako postupovať ďalej. Spomína sa tam pokrok v právnom rámci, čo sa týka spoločného azylového systému EÚ, o ktorom sa práve rokuje a je to v, už v konečnej fáze. Taktiež je tu smernica o navracaní. E, o nej budeme vás informovať koncom tohto roka. Cieľom tejto smernice okrem iného je e, stanoviť aj konkrétne kroky e, o maletých bez prievodu. Taktiež sú tam konkrétne kroky boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Teda všetky tieto právené iniciatívy eh, sme prijali za posledné roky a tešíme sa na implementáciu týchto krokov v praxi a budeme pozorne sledovať, ako to členské štáty budú implementovať ešte predtým, ako sa začneme venovať otázkam, eh, ktoré prekračujú aktuálne platný právny rámec. Čo sa týka bodu 4, pozmeňovacieho návrhu 4, ktorý ste spomenuli, k tomu som teda povedal toľko. Teraz by som rád spomenul e, niektoré konkrétne príklady spolupráce, do ktorých sa ja osobne napríklad zapájam. Napríklad e, niektoré témy, ktorým sa venujem, sú veľmi odborné. E, sledovanie rodiny, taktiež hodnotenie veku a tu nemôžeme rozlišovať medzi dieťaťom, ktoré žiada o azyl a ktorýmkoľvek iným dieťaťom. Mm, Európska agentúra pre podporu a žiadateľov o azyl sa toto veľmi aktívne angažuje a taktiež vyzýva krajiny, aby sa e, spoločne snažili vypracovať ustanovenia, ale aby sa to neobedvalo len na žiadateľov o azyl. Toto je teda jeden konkrétny príklad, ako v praxi funguje spolupráca v tomto smere, tak aby ľudia nielen e, to vnímali z nadľadu, ale aby aj konali bez e, nejakej zaujatosti. Štatistiky dokazujú, že maloletí bez prievodu sú súčasťou e, pristahovalectva do EÚ a nezmení sa to ani do roku 2014 ani 13. Teda sme vám veľmi vďační za e, vaše úsilie a dúfam, že aj naďalej sa nám bude dobre spolupracovať. Čo sa týka vzťahov s tretími krajinami, tie sú veľmi dôležité a preto komisia toto vníma ako prioritu vo svojich eh, politických rokovaniach s týmito krajinami. Spomínate trvalé riešenia, čo sa týka navracania maloletých. Eh, to je dosť zriedkavé, ale v tých prípadoch, eh, kde sa to určí ako najlepšie riešenie, je to dosť komplikované opatrenie. Napríklad chceme nastoliť opäť kontakt medzi týmto maloletým a jeho rodinou ktorá žije často v krajine pôvodu. E, tu je veľký priestor pre spoluprácu medzi krajinami ďalej, čo sa týka projektov. Ja poznám viacero projektov a fondov, ale tá strednodobá správa, ktorú sme zverejnili v septembri, e, je tiež spojená s odborným dokumentom komisie a tam sa uvádza mnoho rôznych projektov, ktoré sú zamerané najmä na prevenciu obchodovania s ľuďmi, taktiež e, na hľadanie trvalých riešení na reintegráciu týchto jedincov v krajine pôvodu. Je tam teda celý rad rôznych projektov, nebudem ich spomínať všetky, iba by som ešte možno konkrétne uviedol e, niekoľko pilotných projektov, ktoré sa spustili e, na požiadavku Európskeho parlamentu. Už fungujú dva roky a sú to naozaj pilotné projekty. E, chcú podporovať inovatívny prístup, chcú zjednocovať mimovládky a členské štáty, aby aplikovali v praxi výsledky výskumov, ktoré sú v tomto sektore k dispozícii. Práve teraz sme e, nedávno teda obržali výsledky prvého takto projektu a práve teraz ich vyhodnocujeme. E, čo sa týka konkrétneho príkladu zo Švédska, je to e, naozaj veľmi závažný prípad. Takýchto maloletých nemôžeme zadržiavať. Často sa stávajú obeťami rôznych zločineckých skupín a nemôžu z nich uniknúť. Toto si vyžaduje spoluprácu na úrovni EÚ medzi členskými štátmi. Eh, vypracovala sa stratégia, kde sú konkrétne usmernenia eh, spolupráce medzi organizáciami na ochranu práv detí, pretože tieto deti si zaslúžia ochranu. Eh, je potrebné zakopovať do toho služby mm, ochrany práv dieťaťa, taktiež hraničných policajných zložiek a rôznych iných subjektov vo členských štátoch. Pán Görens, nech sa páči, máte slovo na záver. Áno, myslím si, že e, sa tu jednoznačne zhodne, hodneme na tom, že je nutné spraviť všetko potrebné v tejto veci. Vždy sa hovorí spraviť všetko potrebné a to sa týka, tak ako ste povedali, ako zástupca komisie, hovorili ste o akčnom pláne ale všetko spraviť, to zachádza trošku priďaleko. Musíme mať e, normatívny rámec, ktorý sa v praxi potom premietne, do praxi premietne aj tie naše zámery, ktoré už máme v rámci tých dohovorov, o ktorých som hovoril. Myslím si, že je potrebné na tomto práve trvať, pretože jedna sa o dieťa. Jedná sa o deti, takže sú to tí najzraniteľnejší v našej spoločnosti, ktorí sú vystavení e, páchať trestnej činnosti bez možnosti brániť sa a preto si myslím, že sa na tomto jednohlasne zhodneme, že je nutné zamyslieť sa nad normatívnym rámcom. Parlament e, jednak vysielame politický signál, ale zároveň sme aj legislatívcom. Aj potrebné spraviť obidve vysielať politické signály a zároveň cez naše stanovisko, e, myslím si, že aj v rámci komisie LIBE, ako aj my, je potrebné trvať na tom, aby komisia spravila to, čo má spraviť. Myslím si, že komisia by mohla prijať iniciatívu, aby sa dopracovala práve k takémuto normatívnemu rámcu. Ja v podstate mojou ambíciou nie je, aby boli všetci spokojní, ale vyjadrujem svoj názor a želanie alebo vôľu mojich kolegov. Ďakujem pekne. Chcela by som pripomenúť, že pozmeňujúce návrhy k, na, k tomuto stanovisku môžete podať do 21. marca do poludnia a hlasovať sa bude v 9. 23. apríla. A teraz môžeme prejsť na bod 8 nášho programu. Jedná sa o návrh stanoviska k odporúčaniu pre radu k 68. zasadnutiu OSN, generálneho, um, zhromaždenia OSN Pán Kristof Lisek je spravodajcom tohto stanoviska a okamžite mu odovzdávam slovo, aby predstavil návrh svojho stanoviska. Thank you very much, Madam Chairman. I would like... Ďakujem pekne, pani predsednička. E, veľmi e, hlboko sa ma to dotýka, pretože je to moje prvé e, e oficiálne stanovisko vo výbore DV. Aby som vás príliš nezdržiaval, máte všetci pred sebou text stanoviska. Valné zhromaždenie a jeho zasadnutie mm, sa otvorí v septembri tohto roka a bude sa zameriavať najmä na udržateľný rozvoj a taktiež e, ciele tohto tisícročia bude sa zameriavať na otázky demokracie, ľudských práv, e, bezpečnosti, Eh, taktiež presťahovalectva a rozvoja humanitárnej pomoci, najmä v kontexte bezpečnosti humanitárnych pracovníkov a taktiež zodpovednosti chrániť eh, samotný koncept. Preto podľa mňa je potrebné zameriať sa na štyri hlavné oblasti. Poprvé, udržateľný rozvoj a jeho eh, ciele. Myslím, že je dôležité, aby sa zachovalo prepojenie medzi prístupom k energii a k vode udržateľnému využívaniu pôdy, ochrane morí, biodiverzite a prírodných zdrojov, efektívnosti a zmierovania dopadov klimatických zmien, aby sa toto všetko e, riešilo holisticky. Najmä 68. schôdza valného zhromaždenia by sa mala zameriavať na tému všeobecného prístupu k vode a dostupných energetických služieb a v prípadoch hladu a v prípade príliš veľkých výkyvov cien potravín e, je potrebné zamerať sa aj na otázky problematiky poľnohospodárstva v rozvojových krajinách. Po druhé, e, rozvojový rámec po roku 2015. Súhlasíme s návou pána Kačmarka, ktorý taktiež hovorí o tomto rámci. Ja myslím si, že v globálnom meradle, keď hovoríme o tom, na čo by sa mali zameriavať ciele rozvoja po roku 2015, je dôležité, aby poprvé sme sa zamerali na odstránenie chudoby a na boj proti nerovnosti. Toto by mali byť priority. Ďalej, e, prístup založený na ľudských právach e, s veľkou pozornosťou venovanou demokracii a zodpovedným inštitúciám, aby sa toto schválilo. Ďalej, po tretie, mali by sme sa zameriavať na efektívnosť rozvoja a to vrátanie politickej koherentnosti na efektívnejšie poskytovanie pomoci. Po tretie, financovanie rozvoja. Myslím, že Európska únia by mala na toto obdobie prámca po roku 2015 vymedziť minimálne 0,7 horbeho národného dôchodku 0,7%, ale mali by sa nájsť aj iné zdroje financovania, napríklad eh, verejno-súkromné partnerstva, ďalej prepojenie rôznych grantov a pôžičok a taktiež mobilizácia e, domácich zdrojov e, tým, že budeme pomáhať rozvojovým krajinám zlepšiť ich e, finančné reformy. Ďalej, posledná oblasť, miera bezpečnosť. Mali by sa zlepšiť prepojenia medzi rehabilitáciou a rozvojom a taktiež, aby sa lepšie zabezpečila spolupráca medzi rôznymi aktérmi humanitárnej pomoci a rozvoja. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Cortez Lastra. Áno, pani predsednička, pri tejto príležitosti by um, bolo uh, dobre podporiť uh, eh, vyslali slova môjho um, kolega Enriqueho, ktorý tu nemôže byť a v jeho mene chcem najprv poďakovať sa spravodajcovi za text, ktorý nám predložil a uh, chcem zúrazniť, eh, že to dôležité v tomto období schôdzi, uh, hlavne čo sa týka spolupráce rozvoja a v súvislosti s milenovými rozvojovými cieľmi. Uh, Nemôžeme poskračovať v rozvoji a s bojom proti chudobe bez toho, aby sme podporovali udržateľný rozvoj a preto je to široký konsenzus v medzinárodnom spoločenstve, ale táto spolupráca sa musí e, pretvoriť na konkrétne opatrenia, e, ktoré budú plniť obe ciele bez toho, aby ich e, obetovali. A chcem povedať, že táto vec, k, to, nemyslím, že možno, aby sme vypracovali e, všeobecný rámec e, v tomto scenári po roku 2015, ak nedokážeme urobiť e, hlboké hodnotenie toho, čo sa doteraz vykonalo. E, čo nám e, umožní e, sa poučiť z toho a zistiť, kedy a kde sme boli neúspešní. Tiež je potrebný proces debaty a ovahy o procese mileniových cieľov po roku 2015. Toto musí byť čo, mať čo najširšiu účasť a musí zahrňať nielen národné parlamenty, ale väčší počet organizácií z občianskej spoločnosti aj zo severu, aj z juhu a toto umožní lepšie lepšie e, tento e, proces nasmerovať. A e, ďalšia je potreba po roku 2015 stanoviť predvydateľný program financovania, ktorý bude realistický a s stanovenými cieľmi bez toho medzinárodné spoločenstvo stratí svoju dôryhodnosť a e, tiež očakávania občanov, ktorí e, majú medzi svojimi prioritami veľmi vysoko boj proti chudobe a títo budú potom frustrovaní. A preto Európska únia musí preukázať e, svoju vedúcu pozíciu v tomto procese. Ďakujem pekne. Pán Gerenc, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolega povedal, že to pr- jeho prvá správa mm, v rámci tohto výboru a chcel by som mu poblahoželať vynikajúcej práci. Keby tu bol už dlho medzi nami, ako by tá jeho správa vyzerala? Naozaj veľmi chce, pekne chcem poďakovať za vynikajúcu správu. E, dve veci by som rád tomu povedal. Poprvé, je potrebné, aby najbližšom zasadnú, to najbližšie zasadnu, valné zhromaždenie sem bolo užitočné. A myslím si, že komisia bude mať možnosť sa vyjadriť a musí byť veľmi ambiciózna. E, ja si myslím, že na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia musíme sa presadiť. My by sme mali byť referenciou pre všetkých ostatných. Vrátanie OSN ako inštitúcia, pretože v podstate je to správa, EÚ e a my sme najväčšími darcami. Ak by sme neboli najväčšími darcami, tak OSN by viac menej veľmi nemohlo fungovať alebo by malo veľmi obmedzené ambície v oblasti rozvojovej spolupráce konkrétne. Takže je potrebné, aby sme vyzvali všetkých k zodpovednosti. A konkrétne to bude akýsi prvý test e, tej koncepcie diferenciácie, ak chceme dosiahnuť ciele, milenové ciele rozvoja, ak chceme, aby po roku 2015 sme zdvojnásobili eh, naše aktivity v rámci rozvojových cieľov, myslím si, že Piebals, eh, pán komisár, tam eh, nepôjde na dovolenku, musí, musí jednoducho požadovať prísne to, čo chce a aby sa naozaj vyčlenili prostriedky na boj proti chudobe Takže ja som proti nejakému miernemu stanovisku Európskej únie v New Yorku. V každom prípade musíme z tohto stretnutia e, získať veľmi silné výsledky, veľmi dobré výsledky. A komisia musí vedieť, že Európsky parlament za ňou stojí a aj náš výbor musí prispieť k tejto diskusii v New Yorku, aspoň teda okrajovo, um, takýmto spôsobom, aby sme ovplyvnili názory na vývoj celej situácie. Ďakujem pekne. Pán Martinez, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Um, len jednu minútu. Ja si myslím, že správu, ktorú nám predložil um, náš kolega, je dobrá správa, inteligentná, veľmi stručná, presná a preto je to skoro ako zoznam možných kompromisov, čo sa mi zdá, že by um, mala zohľadňovať táto správa. A v každom prípade ja neviem k tomu, čo povedal môj priateľ Gerenc, či je to komisár, už nevystupuje pred um, plénom uh, OSN, pred valným zhromaždením uh, Európska komisiou, pretože EU už má právnu subjektivitu, takže neviem, či e, to bude e, komisár, ktorý vystúpi, alebo či to bude nejaký predstaviteľ zodpovedný vo vysokom postavení, no v každom prípade súhlasím s tým, čo povedal pán Gerenc a myslím si, že treba byť ambiciozný, no ja to chápem tak, že tá správa, ktorú nám predložil kolega Lisek, je ambiciozná, pretože je presná v tom, čo uvádza a Jednoducho, mne sa zdá, že ja som tu najstarší veterán z tejto skupiny, takže chcem vám zablahoželať a povedať pánovi Lisekovi, že 10 ročia sme používali uh, výraz stratiť panenstvo, ale ja si myslím, že sa tu nestráca panenstvo, ale že sa e, tým dosahuje vyšší štatút a postavenie a preto e, vám e, blahoželám k tomu, že ste dosiahli tento vyšší štatút e, v čase, keď ste stratili svoje panenstvo ako spravodajca našich správ. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz Európska komisia, ktorú zastupuje pani Barbara Liek a pán Pedro Enriquez. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že ďalší to mali byť, no nemohli vstúpiť. No z hľadiska komisie e, pracujeme úzko spolu s našimi kolegami v EAS e, v rámci KONUN. Takže ja chcem tu obmedziť vyjadrenia komisie len k tej rozvojovej časti. Povedali by sme, že priority 67. zasadnutia mm, valného zhromaždenia OSN stále mm, platia, sú stále platné priority. Chcem však zdôrazniť, že 68. zasadnutie bude osobitne dôležité pre rozvoj a v tomto ohľade chcem zdôrazniť e, diskusiu o mm, rozvojom programe po roku 2015 obzvlášť e, k tej energetickej správe a k e, tomu podujatiu a ďalším e, schodskám Rieu plus 20 a ďalším schodskám o udržateľnom rozvoji a to bude začínať od 26. a potom pracovné skupiny, ktoré budú rokovať o cieľoch trvalého udržateľného rozvoja a financovania trvalo udržateľného rozvoja. Ako viete, komisia nedávno prijala oznámenie Slušný život pre všetkých, ktorý navrhuje spoločný európsky prístup k týmto vecam, a ktoré e, stále e, nadalej spája prístup OSN k tomuto procesu, k rozvoju po roku 2015 a k strešnému rámcu. Myslím, že k tomuto budete mať diskusiu zajtra a výstupy z tejto diskusie potom môžu byť vstupmi e, do programu plnenia MDG po roku 2015. V rámci udržateľného rozvoja by e, bolo možno užitočné mať všeobecnejší odsek, ktorý zopakuje potrebu účinnejšieho zapojenia tých troch rozmerov udržateľného rozvoja, ekonomického, sociálneho a e, ekologického. A toto chceme, aby prebiehalo účinnejšie v OSN. K financovaniu rozvoja je dôležité zúrazniť potrebu integrovaného prístupu vo financovaní rozvojového programu a financovania ďalších prostriedkov jeho plnenia v následnom procese PORIU a my podporujeme naplno ten komplexný prístup, ktorý bude zahrňať všetky zdroje financovania, aj verejné, aj súkromné, aj národné, aj medzinárodné, a to vyváženie. A osobitnú pozornosť bude klásť na domáce súkromné zdroje a politické kroky, vrátane relevantnejšieho sledovania. Nakoniec tiež, tiež dôležité spomenúť tému medzinárodných migrácie a rozvoja berú z dovahy ten dialog na vysokej úrovni na túto tému a tento prebehne v oktobri 2013. Komisia teraz e, práve rieši proces prípravy oznamenia, ktorý sa nazýva maximalizácia dopadu rozvoja na migráciu a jeho cieľom je ustanoviť e, pozíciu OSN na vysokej úrovni, e, v dialogu na vysokej úrovni a tiež stanoviť ďalšie kroky v rámci rozvoja a migrácia. Komisia nadalej bude prispievať e, k dialogu na vysokej úrovni, ktorý tiež e, môže prehlbiť globálnu diskusiu o migrácii a rozvoji. Takže toto sú naše pripomienky. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Lisek na záver tejto diskusie. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, ako výbor DV pripravujeme eh, len stanovisko, ale keďže som aj mm, plnohodnotným členom výboru AFE, tak eh, budem sa čo najviac snažiť, aby som presvedčil kolegov v AFETE, aby prijali naše stanovisko alebo čo najviacej si ho osvojili. Po druhé, ja som sa zúčastnil v tej delegácii eh, Európskeho parlamentu na valnom zhromaždení OSN a hoci sa nezúčastníme na mm, tomto voľnom zhromaždení ako plnoprávni členovia. Pamätám si, že pre nás ako delegáciu Európskeho parlamentu sme mali veľa schôdzok s dôležitými ľuďmi, vrátane predsedov OSN a valného zhromaždenia v New Yorku, tak myslím, že by sme mali e, sa spýtať to, alebo požiadať toho, kto tam pôjde ako zastupca Európskeho parlamentu. Mali by sme požiadať kolegov, aby e, prijali naše stanovisko a plná e, správa AFETu bude dôležitá a budeme sa musieť obrátiť na ľudí, ktorí e, tam vystúpia s prejavom a to je dôležité, aby sme e, my od nich žiadali ako delegácia Európskeho parlamentu. A ďakujem vám za všetky pripomienky a milé slova od kolegov. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Dovolte pripomenúť, že Termín na predloženie pozmenujúcich návrhov je 26. marca do 12. a hlasovať sa bude 23. apríla. A teraz môžeme prejsť na bod 9 nášho programu. E, je to podstate otázka vyslania pozorovateľov e, volieb do Sierra Leone správa e, z tejto pozorovacej misie. Pán Revit, e, pán Ovid dostáva slovo, aby nás poinformoval. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod mi dovolte povedať, že som veľmi rád vo výbore 9. 9 šťastných rokov som strávil ako člen tohto výboru a teraz sa skôr zameriavam na otázky ľudských práv a budovania demokracie. Veľk, pre veľkým potešením prísť medzi vás ešte stále. Tu mám veľa priateľov, ktorými spolupracujem a mm, naozaj som veľmi rád, že som sa mohol takto vrátiť. Zároveň by som chcel e, pochváliť skúsenosti a poďakovať sa za skúsenosti za to, že som bol menovaný ako hlavný volebný pozorovateľ. Opäť je to privilégium už desiatýkrát v tomto parlamente, e, ale tento, som bol pozorovateľom a tentokrát poprvýkrát som bol hlavným pozorovateľom a je to naozaj vynikajúce obrovské privilégium pre európskeho poslanca podujať sa na túto úlohu a som naozaj hrdý na to, že v mene e, točlennej misie, ktorá bola zastúpená 26 členských krajín, som mohol pracovať na tejto misie. Náš kľúčový tým všetkých pozorovateľov boli naozaj najvyššej kvality a chcel by som e, takto pochváliť aj kolegiu Maria Gabriel a ostatných poslancov, ktorí sa takisto zúčastnili tejto misie. Naozaj by som sa chcel veľmi srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto misie a predovšetkým samotnej krajine, ktorá nás pozvala, aby sme sa podali na túto úlohu. Sierra Leona je krajinou, ktorá je úplne na poslednom mieste tabulke zdravotníckých služieb Svetovej zdravotníckej organizácie a naozaj tu bolo 30 dlhodobých pozorovateľov EÚ, z nich minimálne 11 muselo byť evakuovaných, pretože trpeli tyfusom alebo maláriou a to svedčí o tom, že e, veľk, môžem povedať, že táto veľká chudoba týchto krajín sa k nám dostala domov, k Európanom. V podstate sme naozaj na vlastnej koži pocitili každodennú realitu občanov Sierra Leone. A predložil som in camera správu v parlamentnej skupine demokratickej podpory a e, koordinácie volieb. E, Niektoré informácie boli k dispozícii v miestnosti aj online, ale dnes popoludní by som sa chcel zamerať na také celkové závery, ktoré sú relevantné pre Európsku úniu a pre našu prácu, spoluprácu s touto krajinou, ako teraz, tak aj v budúcnosti. Predovšetkým jednoznačne sa jednalo o voľby po konflikte. Tretie, po tvrdej a krvavej občanskej vojne v Sierra Leone. A všetci hovorili, že výzvou týchto volieb je práve to, či krajina dokáže potvrdiť, či sa vie posunúť do rozvojovej fázy po konflikte. Samozrejme, my ako volebná pozorovacia misia nemáme vyvodiť takýto záver ale to, čo sme uviedli v našom predbežnom vyhlásení, že tie voľby viedli alebo prispeli k demokratickej konsolidácii, to samo by malo vyslať silný signál nielen voči tejto krajine, ale aj voči medzinárodnému spoločenstvu. Slovo e, nabádzaj, nabádajúci ku konsolidácii je veľmi dôležité, pretože hovorí o tom, že je to možné, ale ešte tam nie sme. Po druhé, e, členovia tohto výboru pochopia, avšak mnohí ľudia zvonku asi nie, pochopia to, že kľúčovým testom týchto volieb bolo to, či e, konflikt medzi stranami povedie k násiliu. Bolo to pár smutných prípadov násilia, e, útokov, únosov, sexuálneho násilia, hádzania kameňov, podpalactva avšak e, naozaj boli sporadické a nevymkli sa spod kontroly a najväčším testom toho všetkého bolo to, že naozaj nikto neprišiel o život. To nám umožnilo dospieť záveru k tomu, že tie voľby boli vo väčšine prípadov mierové a e, k tomu prispela, prispeli všetkým kampane proti násiliu a my odporúčame, aby sa pokračovalo okamžite s opatreniami na budovanie vzájomnej dôvery. V podstate lídry strán predložili svoje e, prísľuby a dodržali ich. Aj tí, čo vyhrali, ale aj tí, čo prehrali. Mali by sme uznať so skromnosťou, tak ako nám priamo povedali mnohí ľudia v Sierra Leone, že naša prítomnosť ako misia Európskej únie im pomohla vyvolať dôveru vo voľby a to samé prispelo k tomu, že tie voľby boli viac menej mieru milovné, alebo mierové. E, myslím si, že to je najlepšie svedectvo e, pre EÚ. Po tretie, naozaj vo volebnom procese boli zásadné chyby v správe, to nazývame ako nerovnaké hracie podmienky. A to sú tie chyby, ktoré musí a môže a musí EÚ riešiť. E, napríklad nedošlo k žiadnemu pokroku, čo sa týka zastúpenia žien. E, je tu potreba posilnenej občianskej výchovy a vzdelávania e, voličov, reforma súdneho procesu, tak aby voľby neboli zneužité a potrebujeme mať transparentnosť, čo sa týka financovania predvoľobnej kampane. Momentálne nič také takmer neexistuje. Hovoril som s veľvyslancami vo Freetowne do detailov o tom, ako vynikajúco kolegovia z EU delegácie spolupracovali a my a komisia sme predložili odporúčania, ktoré sú konkrétne a praktické a teda budú sa dať realizovať, e, čo sa týka aspektov riadenia podpory EÚ v rámci 11. EDF. A teda vyzývam komisára pre rozvoj aj tento výbor, aby prijal tieto odporúčania a zaviazal sa na tieto odporúčania budovania demokracie, aby tie plody našej práce ako pozorovateľov sa premietli do rozvojového úsilia Európy. Všetci si uvedomíme, že takéto následné aktivity po pozorovacej volebnej misii e, sú principiálne správne a v prípade Sierra Leone by to mohol byť vzorový príklad toho, ako sa to dá v praxi realizovať. Po štvrté, bol tu významný krok smerom k pokroku, k rozvoju v týchto voľbách. Predchádzajúce voľby v podstate viedlo OSN a výsledky boli oznámené v priestoroch Britskej rady vo Freetowne. Tentokrát e, viedli voľby e, ľudia Sierra Leone a bol to vlastne prvý národná volebná komisia Sierra Leone a medzinárodná pomoc bola koordinovaná e, cez tento riadiaci výbor E, bývalým e, ministrom financí, ktorý je teraz ministrom zahraničných vecí, kľúčovú podporu, ktorú zohráva EÚ v rámci budovania demokracie, tá predstavuje asi tretinu celkových nákladov. Spolupracovali sme s OSN a s nigerskými technickými poradcami Avšak e, obrazovky boli z Gany a volebné, volebné tlačiva boli tlačené v Južnej Afrike. My sme úzko spolupracovali s domácimi pozorovateľmi a s ostatnými medzinárodnými týmy z ECOVASu, z spoločenstva Africkej únie. A naozaj sme sa navzájom poučili o tom, ako sa to dá robiť ešte efektívnejšie v budúcnosti. A preto dúfam, že toto stretnúť, že uvítate to, že sme sa riadili dobrými rozvojmi princípmi a že to má byť dôležitou súčasťou aj ďalších e, volebných pozovateľských misií v rozvojových krajinách kdekoľvek inde. A na záver, čiastočne v tomto kontexte e, by som jednu kľúčovú správu chcel vyvodiť z toho celého pre Európsku úniu, pre tento výbor, ako aj všeobecne pre medzinárodné spoločenstvo. Sierra Leone je krajinou, kde vlastne bol prvý vôbec prechod civilnej moci v celej subsaharskej Afrike. Je dôležité je to dôležité nielen pre túto krajinu, ale aj mimo tejto krajiny, aby podmienky pre podobný prechod pri týchto a budúcich voľbách v krajine boli zachované. A sú tu určité výstražné signály. Podpora dvoch hlavných strán E, stojí na etnickom rozdelení a je to premietnuté aj do regionálneho rozdelenia medzi krajinami. Naozaj tu rastie polarizácia čo sa prejavilo aj v týchto voľbách. Takisto sme si všimli veľmi nízku úroveň predvolebnej kampane veľkého počtu zaregistrovaných politických strán, okrem tých hlavných dvoch a tým pádom mohli byť poškodená akási, akýsi ten predvolebný konkurenčný boj. Nevyvážené prezentácia v médiách a zneužívanie štátnych zdrojov prispeli k tomuto zisteniu, o ktorom sme hovorili, to znamená nerovnaké podmienky pre všetkých. Keď dáme všetky faktory dohromady, e, treba povedať, že naozaj tu EÚ má dôvod naďalej sa angažovať v tejto krajine. Je to dôležitejšie aj preto, že pravdepodobne OSN obmedzí svoje vlastné aktivity v tejto krajine na najbližších 12 mesiacov. V čase obmedzených zdrojov si uvedomujem, že nemôžeme spraviť všetko, čo by sme chceli pre budovanie demokracie a rozvoj všade. Avšak Sierra Leone je krajinou, do ktorej Európa a medzinárodné spoločenstvo naozaj hodne investovali tejto oblasti po, v tomto období po konflikte. Je to krajina, ktorá otvorene víta medzinárodnú podporu a pomoc. Je to krajina, ktorá podľa mňa je akýmsi príbehom úspechu pre medzinárodné spoločenstvo, ale predovšetkým pre samotných obyvateľov Sierra Leone. Ale e, nikde nie je povedané, že miera demokracia sami od seba sa vždy zachovajú. A teda hodne sa diskutovalo o tom, ako e, stiahneme vojenské zdroje po vojenskom zásahu, tak ako v iných krajinách. Pri Sierra Leone treba dať veľký pozor na to, ako budeme pripravovať rozvojové zdroje. Ak chceme zachovať ten istý e, cieľ, to znamená zachovanie mieru a demokracie. Som presvedčený o tom, že tento výber sa zamyslí nad takýmito výzvami a som vďačný za to, že som dostal príležitosť prispieť k vašim dnešným diskusiám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Gabriel, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som na úvod chcela poblahoželať práci šéfovi volebnej misie aj nielen jemu, ale aj všetkým kolegom tejto misie. Ešte raz by som sa chcela poďakovať pozorovacej volebnej misii za to, že tá delegácia Európskeho parlamentu bola dobre prijatá. Máme takisto e, súhlasíme s e, týmito zisteniami misie. Čo sa týka nás e, ako Európskeho parlamentu. Takisto sme si všimli určité fakty typické pre tieto voľby. Na jednej strane to boli e, veľmi dôležité voľby a nedošlo k veľkému násiliu. Na druhej strane tu boli technické problémy volieb. Ide o trojité hlasovanie a Národná volebná komisia zohráva centrálnu úlohu. Um, Takisto veľmi pozitívne na nás zapôsobila aktívna účasť jednak obyvateľstva. Tu chcem pripomenúť, že miera účasti vo voľbách bola na úrovni 83 ale takisto sme si všimli aj veľkú účasť mladých. E, myslím si, že Európska únia by mala naďalej ich podporovať tými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. A čo sa týka aspektov, ktoré možné vylepšiť, všetci sme konštatovali, že je nutné mať jasnú legislatívu, čo sa týka využívania finančných prostriedkov štátu, ktoré naozaj boli využité v prospech niektorých strán. Takisto je potrebné zdôrazňovať hospodársky rozvoj v tých kľúčových oblastiach ako zdravotníctvo či školstvo, vrátanie osvety voličov, a takisto je potrebné v predložnom vyhlásení hovoriť predovšetkým o účasti žien. Naozaj sme si všimli veľmi nízku účasť žien. E, je to jedna zo základných hodnot a myslím si, že Európska únia má ešte prostriedky na to, aby naďalej e, pripravovala pozitívne aktivity a viedla vládu k tomu, aby naozaj pustila ženy do rozhodujúcich pozícií. Takisto by som chcela hovoriť aj o tom, že po týchto odporúčaniach je treba konať následne ďalej. Súhlasím so závermi e, komisie. Chcela by som sa tu poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili. Ricardo Cortés, Restra je tu, ostatní členovia Európskeho parlamentu sa angažovali v práci tejto misie. Ďakujem šéfovi misie za to, že nám umožnil e, podielať sa na tejto vynikajúcej skúsenosti a súhlasím s tým, čo hovorí. V tejto krajine máme ešte čo robiť za podmienky, že politické aspekty musíme spájať s konkrétnymi opatreniami v hospodárskej oblasti. Presne to táto krajina potrebuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Kajser, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Plezír. Uh, ja som si s veľkým potešením vypočula vystúpenia mojich kolegov, členov misie, boli to dve misie, jedna bola misia EÚ a jedna bola misia iba parlamentu. S veľkým potešením som si taktiež vypočula o informáciách eh, ohľadom priebehu volieb eh, v Sierra eh, Leone. Chcela by som sa opýtať Richarda aj Márie, čo vnímate, čo by mali byť ďalšie kroky? Teraz už celé roky Ja už upozorňujem na nedostatok e, následných krokov v mnohých e, krajinách. Sledujeme priebeh volieb, ale potom na tieto krajiny zabúdame. E, máme napríklad kontakt so kolegami v Južnom Sudáne, na ktorý nás dnes budú navštíviť. Len čo však pominú voľby, akoby zabúdame na tieto krajiny. A je veľmi ťažké potom sledovať priebeh situácie, čo sa týka politického dialogu, parlamentného dialogu alebo konkrétnych krokov v praxi. Toľko všeobecná poznámka. Richard. Ty si hovorilo o veľmi krehkej demokracii, o demokracii po konflikte keďže hovoríme o konkrétnych krokoch, čo si ty vnímal e, konkrétne? Čo je presne typické pre túto krajinu, čo ju vymedzujú proti iným krajinám? Ako by sme mohli diskutovať e, napríklad s parlamentom? Ja túto krajinu nepoznám, preto sa pýtam, čo je špecifické pre túto krajinu. Pán Cortez Lastra. <clears throat> Ja som chcel nechať číslo pánovi Richardovi Havetovi alebo šéfovi hm, pozorovateľskej misie alebo delegácia Európskeho parlamentu, aby odpovedali na otázku Veronik a potom tiež k tomu poviem pripomienku. Chcel by som zablažovať Richardovi Havitovi, myslím si, že on eh, urobil eh, výbornú prácu a Ehm, tiež e, musíme ehm, si uvedomiť prácu, ktorú vykonala Európska únia a to v štáte, ktorý e, to nebolo ľahké a ktoré to, v ktorom je to zložité a ehm, my sme sledovali prvé hlasovanie a toto viedlo k e, istému mm, konfliktu, čo sa týka výsledkov a chcem k tomu povedať pár upresnení. V prvom rade úloha žien a účasť žien. Myslím si, že súhlasíme všetci s tým, že Ehm, my sme videli eh, väčšiu časť žien v tomto štáte Sierra Leone a po druhé, my eh, sme eh, sa mm, pojúvali v ehm, vidieckej oblasti Freetown a myslím si, že je dôležité, že mm, tu ehm, boli mnohé tlačové besedy hm, každý deň, ale e, najdôležitejšia tlačová beseda bola tam, e, kde e, bola zastúpená Európska únia a šéf pozorovateľskej misie z Európskej únie a hm, ten kompromis, ktorý hm, bol dosiahnutý zo Sierra Leone neskôr, ale bolo tam veľa organizácií zastúpených a my sme pracovali spoločne a koordinovane, ale určite tá tlačová beseda Richarda Havita bola mm, najpôsobivejšia. Mali sme mm, veľké kontakty s ústrednou volebnou komisiou a s oboma kandidátmi a mm, tiež sme e, v noci e, sa zúčastnili v viacerých volebných obvodoch e, pozorovania a musíme zdôrazniť, že Richard Veronik hovoria pravdu, že musíme ďalej sledovať proces aj to krajine, pretože je to jedna z najchudobnejších krajín a Musíme pokračovať v tejto práci a máme tu závisok, ktorý mm, podporujeme v tomto výbore. Nakoniec chcem zablažovať obom Richardovi Havitovi, lebo robil výbornú prácu a e, našej vedúcej delegácie Európskeho parlamentu, pretože mali sme možnosť v, za veľmi málo dní sa stretnúť s kandidátami, s novinármi a zastupcami občianskej spoločnosti a mnohými ľuďmi a to non-stop. A myslím, že tam boli nejaké problémy, ale mm, vzhľadom na to, že je to štát, ktorý práve vyšiel z konfliktu a z ťažkosti, ktoré mal, tak tento mm, proces e, a východisko nastalo dobre a bez problémov. Merci. Je voudrais renouer avec les remarques qu'a fait... Euh, Pán Gorenc, e, ďakujem. Chcel by som e, nadviazať na to, čo hovorila Veronik. Sledujeme priebeh volieb, ale potom na krajinu úplne zabúdame, až kým neprídu ďalšie voľby. Parlament má isté práva a právomoci a my musíme sledovať e, kroky tohto nového parlamentu. Musíme taktiež sledovať, e, či zvolený parlament má právo využívať svoje právomoci. čo sa napríklad týka kontroly verejných financií. Ak parlament nemá viac právomocí ako my, e, čo sa týka Európskeho fondu rozvoja, tak e, tu vzniká dosť problém. Možno to vyzerá trošku ako žart, ale e, to nie je skutočná demokracia a musíme to napraviť. Tieto volebné pozorovateľské misie nás však e, učia mnoho o tom, čo je naozaj dôležité, či prebiehala predvolebná kampaň správne, či boli médiá slobodné, či e, všetky strany, politické strany mali rovnaké, rovnaký priestor v médiách, či sa s nimi zaobchádzalo rovnako, e, či bojovali všetky strany férovo, či sa nesnažili kontrolovať e, informácie v médiách a ovplyvňovať ich. Toto sú všetko veci, ktoré musíme sledovať na našich misiách. Keď chceme e, dohliadať nad demokratickým dodržiavaním e, ľudských práv. Myslím, že je vhodné neustále to pripomínať. Pán Howitt odvedol vynikajúcu prácu. Ďakujeme pekne. Teraz dávam slovo ESVČ, ktorú zastupuje pán Jean-Marco Skopa. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Euh, bon, on va pas répéter ce que... Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem opakovať to, čo už povedal pán Howitt. Myslím, že ESVČ plne súhlasí s jeho analýzou. A taktiež so správami, ktoré boli predložené. Volebná pozorovateľská misia bola vnímaná veľmi pozitívne nielen na, na medzinárodnej scéne, ale aj v samotnej krajine. A platí to ešte o to viac o tejto konkrétnej krajine v Sierra Leone táto misia zohrávala eh, veľmi zmierovaciu úlohu, nielen pozorovateľskú úlohu, ale aj aktívnu úlohu v priebehu celej akcie tým, že upokojovala situáciu. Celkový dojem z priebehu voľby bol pozitívny, ale tak ako e, hovorí správa, boli tam aj isté problémy. Tieto problémy by sa dali e, zhrnúť ako nerovnaké podmienky pre všetkých. Boli tam problémy závažnejšie aj menej závažné, čo sa týka týchto nerovnakých podmienok. Čo sa týka ďalších krokov, môžem vás ubezpečiť, že ďalšie kroky príjmeme aj na úrovni ESVČ, aj na úrovni komisie, čo sa týka politického dialogu. Z formálneho hľadiska tento politický dialog už existuje, už je na programe rôznych e, politických e, stretnutí medzi EÚ a Sierra Leone. A odtiaľ sa chceme odraziť e, v procese formulácie ďalších cieľov rozvoja na medzinárodnej scéne. Taktiež o tom budeme diskutovať aj s ďalšími medzinárodnými hráčmi ešte predtým, než sa e, dohodneme na nejakých konkrétnych krokoch. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz by som dala opäť slovo pánovi Hovitovi, aby to uzavrela a zároveň mu ďakujem za jeho vystúpenie. Uh, ja, Maria e, si sa dal, keď ja som začal, takže chcem opäť sa poďakovať jej, ako som sa už poďakoval predtým a všetkým kolegom z Európskeho parlamentu. Boli sme výborný tým, bolo to potešenie pracovať tam a dúfam, že budeme mať príležitosti ešte to v budúcnosti zopakovať a keď hovoríte, že mali by sme to v tom mm, to nasledovať, e, tak e, ja mm, som to prijal s priešením, lebo to je e, výbor, ktorý môže naliehať na následných krokoch a sledovaní a ja si myslím, že my máme na to právomoc a veľmi ja chcem poďakovať za to, čo ste povedali. V reakcii na otázky Veronik v mojej prezentácii som vedel pár príkladov veľmi jasných nedostatkov v tomto procese. Nebudem ich opakovať, no niektoré z prostriedkov, ktoré tieto môžu no, vyriešiť, je e, ústavná zmena. Bez pochyby tento štát potrebuje ústavnú zmenu. Ja som um, bol veľmi potešený, keď som sa stretol s prezidentom po voľbách a on um, povedal jasne, že boli odhodlaní to urobiť a Mali na to asi dva roky, kým e, opäť prebehne volebný proces. A to je oblasť, kde my môžeme im pomôcť, ale budú musieť byť odhodlaní ehm, táto ehm, následne plniť. E, a ehm, uvediem pár príkladov že obrovský úspech e, tohoto procesu bol, bola biometrická identifikácia voličov. To bolo veľmi užitočné a po predchádzajúcich obvineniach hoci sa e, neodstranili úplne tie obavy o bezhodnosti tohto procesu, ale myslíme, že do dostatočnej miery e, táto dôveryhodnosť a bezhodnosť bola zachovaná a biometrický register bol e, jasný príklad, ako toto možno úspešne realizovať a to aj preto, že v budúcnosti to bude tiež možné realizovať. a je tu ďalšia otázka strán v demokracii. Demokracia potrebuje strany, e, čo je jasné, ale ja som si všimol, že európska e, politická kanadácia, kde každá z našich e, strán bola zúčastnená, je vec prítomná v strednej a východnej Európy a v Ázii ako v Afrike. Ja chcem vyzvať, aby sme pozvali Európsku politickú nadáciu, aby pracovala s politickými stranami, aby vytvorila ozajstnú konkurenciu čo najlepšiu v Sierra Leone a dúfam, že bude môcť ich pozbudiť a trošku aj finančne motivovať a keď Veronika sa nás pýta, ako tento štát je iný, v, akom zmysle iný, povedal by som, že je tu ozajstná konkurencia medzi stranami, je tu táto otvorenosť a nás e, vrelo privítali v našej práci a spolupráci oni chceli, aby sme tam boli. A my sme mali pocit, že vykonávame produktívnu úlohu. A tento výbor hovorí veľa o koordinácii darcov a určite tomu tak bolo aj bude. Ja som si istý, že e, tento štát e, má veľmi dobrú koordináciu darcov prostredníctvom toho fondu rozvoja OSN a e, vidíme, že demokracia sa úspešne seje v tomto štáte a preto treba, aby sme e, postupovali ďalej v tomto pestovaní demokracie. Ricardo, bolo dobré, že ty si bol tiež s nami. Ďakujem za to, čo si povedal tá tvoja pripomienka o ďalších e, pozorateľských tímoch je Eh, opodstatnená a ja sa k tomu teraz viac vyjadrím, čo sa týka ECOWAS a Africkej únie. Myslím, že v budúcnosti budeme môcť ešte viacej urobiť. Eh, my sme tam boli, boli sme tam asi 3 mesiace vopred. Zapojení do celého volebného procesu eh, africkí pozorovateľia robia to, že tam priletia na poslednú chvíľu. Ja to nehovorím ako kritiku, ale oni e, si e, vyberú tých najprominentnejších e, politikov, alebo nedávno mm, penzionovaných politikov, čo im dá veľmi vysoký štatút a prídu tam na posledný týždeň a potom sa mm, stretávajú. Ja by som bol rád, keď som sa s tým vodcom pozorovateľ stretol predtým a súhlasím to s tým, čo ste vy povedali som hrdý na to, čo Európska únia robí a robila. V tomto prípade som bol na to veľmi hrdý a ďakujem Rikardovi za to, čo povedal. Pánovi Gorencovi sa chcem poďakovať za to, čo povedal a my potrebujeme e, tie záväzky naplniť e, ozajstnými peniazmi a programy. Je teraz na stále komisára Pibalksa a mm, ja chápem, že to nie je e, náhoda, že presadzuje e, tu, ten rozový program. Čo sa týka vedenia kampane, v zásade e, kampaň tu prebieha prostredníctvom veľkých zhromaždení, kde je veľa hudby, niečo z alkoholu, údajne aj z drog, Videli e, sme tam e, veľa rúk a e, tieto, organizujú, tieto zhromaždenia organizujú strany, niektoré boli lepšie zorganizované, niekto, niektoré menej a to je tiež súčasť tých rovnocenných podmienok, o ktorých hovoríme. Čo týka médií, v tomto štáte sú noviny dôležité hlavne v hlavnom meste Freetown, tak asi 2000 ľudí, ale aj tak tvoria mienku a e, je to ešte e, dlhá cesta vývoja, ktorý musí nastať a ja si myslím, že je potrebné, aby zriadili e, dobre spravodajstvo. Rozhlas, verejné vysielanie majú dôležitejšiu úlohu v tomto štáte a my sme hovorili o tom, aké boli zistenia verejného vysielania porovnaní s našimi zisteniami, ale my si stojíme za našimi zisteniami a toto je oblasť, kde jasne sme naznačili, e, v ktorom smere sa to môže ďalej e, vyvíjať. Napríklad e, bolo stretnutie s, BBC a, z BBC a s novinármi a v týchto stretnutiach chceme pokračovať v budúcnosti a mm, ďalej chcem pánovi Korpelimu poďakovať opäť. Ehm, bol by som prekvapený, keby nesúhlasil s tou analýzou, a som vďačný za to, čo povedal na každej úrovni. V tomto zmysle chcem eh, sa poďakovať jeho kolegom, ktorí boli týmami, ktorí podporovali tú pozorovateľskú misiu z Bruselu. A rád by som bol, aby tieto pripomienky odovzdali ďalej. Eh, chcem, aby ste podporiť politický dialog a máme tu v zásade e, dve strany, ktoré chcú riadiť tento štát a majú históriu e, občianskej vojny, majú obrovskú nedôveru voči sebe a je ťažké, aby si ustanovili tú minimálnu úroveň dôvery, ktorú potrebujú v demokracii medzi vládou a opozíciou a keď sa teda snažia ustanoviť si túto dôveru, myslím si, že to je dôležité tá súčasť e, našich následných krokov. Veronik sa tiež pýtala o krehkosti demokracie a myslím si, že toto bola chvíľa, kde demokracia už začína byť e, zakotvená. No, mm, chcem povedať, že tu mm, bola chvíľa po voľbách, kedy opozícia mala svojich e, podporcov na ulici a ktorí vyzývali k bojkotu parlamentu a proces vyjednávaní opozície s vládou s podporou e, našej misie bolo možné preklenúť toto obdobie a to by sme mali oslovať, ale v tejto rovni, na tejto úrovni, keď spolupracujeme pokračovať, tak je potrebné podporiť. A nepamätám si názov tej strany, ale ďalší politický vodca nie je jeden z tých dvoch. Na našom prvom stretnutí my si s ním jednoducho povedal, že bolo 19 tisíc policajtov a bezpečákov v tomto štáte a ja mám 60 tisíc podporovateľov v horách a ak ja neprejdem vo voľbách, tak privedem tých 60 tisíc ľudí dolu. ja on povedal o vláde, on povedal, že nepošlem ich na Medzinárodný e, trestný e, súd, pretože ich chcem najprv obesiť. A to bola jedna z chvíľ, e, kde som si pomyslel, že čo odpoviem. A ja som o chvíľu som pozrel do očí a povedal, že musím povedať, že Európska únia nepodporuje trest smrti a myslím, že to bola najlepšia reakcia. Jeho varovania boli úplne prázdne a jeho strana nedostala e, veľkú podporu a toto je jeden z príkladov, ako e, varovania o krehkosti demokracie sa nenaplnili. No musíme pochopiť, ako demokracia funguje v štátoch, ako je Sierra Leone a ja som e, o tom hovoril trošku podrobne a myslím si, že Európa na tom pracovala počas našej misie a myslím si, že preto musíme zohľadiť naše chápanie a povedomie a nadalej podporovať tento krásny štát. Ďakujem, pán Hovic, za to, že ste sa s nami podelili o vaše dôležité skúsenosti v Sierra Leone. No, A teraz prechádzame na bod 10 nášho programu Systém sociálneho zabezpečenia v rozvojových krajinách. Prechádzame na predstavenie štúdie, ktoré sme, ktorú sme zadali a ktorú vypracoval Ekologický inštitút o udržateľnosti e, sociálneho modelu v rozvojových krajinách. Túto štúdiu realizovala pani Francesca Bastardia, ktorá je tu medzi nami. A teda okamžite jej odovzdám slovo, aby nám predstavila uh, hlavné závery. Takže nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne. Thank you for having me here. I'm here to present... Ďakujem, že som mohla prísť medzi vás. Chcem predstaviť také hlavné zistenia štúdie, ktorú zadal Európsky parlament ohľadom udržateľnosti sociálnej ochrany v rozvojových krajinách. Eh, v podstate dostala som taký nejaký náčrt a tým sa budem riadiť asi takto. Ciele sociálnej ochrany, ciele a nástroje, potom otázky pokrytia a e, spravodlivosti v krajinách s nízkymi príjmami, podpora sociálneho poistenia v rozvojových krajinách, úloha súkromného sektora a potom v záverečných častiach budem hovoriť o nedávnom vývoji v oblasti medzinárodných snách e, o podporu sociálnej ochrany a úloha EÚ v rámci rozvojovej spolupráce, aká by mohla byť. Kontextuálne informácie, myslím si, že jedna dôležitá vec, ktorú je potrebné povedať, je to, že sociálna ochrana sleduje viacero cieľov tu sme sa konkrétne zamerali na otázky pokrytia a e, rovnosti, ale e, takisto sociálna ochrana svedu a iné ciele, napríklad e, príjem alebo spotreba, odľahčenie e, týchto problémov. To znamená, domácnosti dostávajú pomoc v súvislosti s konkrétnymi rizikami počas celého života a bez toho samozrejme, či sa jedná o nízkopríjmové domácnosti alebo nie. Ďalšie programy sociálnej ochrany sú priamo zamerané na ciele zníženia chudoby, zatiaľ čo iné hovoria o redistribúcii. A tu by som chcela zdôrazniť, že obmedzenie chudoby a, a e, chudoba a nerovnosť neznamenajú presne to isté. Niekedy sa to prelína, ale vedie to k rozdielným výsledkom. Ďalšie užitočné rozlišovanie, čo sa týka kontextuálnych informácií. Musíme tu rozlišovať medzi sociálmi sociálneho poistenia a sociálnej pomoci. Programy sociálnej pomoci väčšinou idú e, z verejného rozpočtu, zo všeobecných e, daňových príjmov a týkajú sa zraniteľných domácností, či už nízkopríjmových skupín alebo iných skupín. Sociálne E, poistenie e, je financované príspevkami zamestnancov a zamestnávateľov, väčšinou sa týka jednotlivcov, ktorí sú zamestnaní alebo majú nárok na sociálnu ochranu cez e, zamestnanie na trhu práce a potom sa opäť dostávam k ďalším témam. Nemáme žiadnu dohodnutú definíciu sociálnej ochrany, čo vedie veľmi zaujímavým diskusiám o sociálnej ochrane, ale zároveň komplikuje tieto diskusie. Čo sa týka rozsahu definícií, nebudeme tu preberať všetky z nich, ale e, ide to od minimalistických nejakej definície takého základného pochopenia zásahov, čo sa týka záchrannej siete. To znamená mať dosah na tie domácnosti a tie osoby, ktoré akoby sa prepadli cez ten systém e, či už trhového financovania alebo financovania zo štátneho rozpočtu, až po také E, všeobecnejšie definície, kde snahou je podporovať blahobyt a nie len e, mať cielené aktivity, ale všeobecnejšie programy chrániť, podporovať a transformovať alebo zlepšovať blahobyt občanov. Opäť e, kontextuálna informácia, rôzne nástroje, ktoré sú k dispozícii v oblasti sociálnej ochrany, sú to iba niektoré z nich, ale je užitočné mať na pamäti, že sa tu rozlišuje medzi peňažnými transfermi, transfermi naturálnymi, daňové a fiskálne nástroje, ako napríklad daňové oslobodenie a programy verejných prác, sociálna ochrana, do tej definície môžeme zahrnúť aj e, proaktívne politiky trhu práce. Potom v rámci toho rôzneho programu, programu sú rôzne podkategórie. Transfery finančných prostriedkov môžu byť cieľené alebo všeobecné, môžu byť podmienečné, kedy sa požadujú od beneficientov, aby sa správali určitým spôsobom, môžu byť aj bez podmienok, nepo, bezpodmienečné E, teda bez stanovenia konkrétnych podmienok všeobecné. Potom e, sa musíme zamerať aj na to, ktoré alternatívy sú preferované alebo optimálne. Samozrejme, žiadateľ, alebo žiadúcosť tých alternatív závisí od cieľov, ktoré sledujete a od špecifických okolností, za ktorých sa e, navrhujú a realizujú konkrétne politiky dôvo, jedným z dô, aké sú dôvody nízkeho pokrytia v rozvojových krajinách? Sú to minimálne tri typy dôvodov. Prvou je financovanie, to znamená finančné zdroje. Druhé súvisí s to, do akej miery je navrhnutá táto politika, ako sa realizuje. A tretia oblasť súvisí s politicko-hospodárskymi úvahami ak hovoríme o výške financovania, ako si viete predstaviť, a veľmi dobre to poznáme, vieme, že to je oveľa nižšie ako v krajinách stredným alebo vyšším príjmom domácnosti. A to vysvetľuje aj nízky dopad alebo zanedbateľný priam dopad na e, boj proti chudobe a, a nespravodlivosti. Podiel verejných financií zameraných na sociálnu ochranu e, v rozvinutých krajinách má oveľa silnejší dopad. Okrem tej výšky financovania to je otázka e, mixu, to znamená, odkiaľ prichádzajú finančné prostriedky, ako je to nakombinované. Dôležité rozlišovanie toho medzi tým, čo sa deje v krajinách s nízkoprímovými domácnostiami a vysokoprímovými domácnostiami aj to, že veľký podiel finančných zdrojov je v podstate e, z, zo súkromných úspor. A druhou Črtou je to, že je to väčšinou financované zo zahraničnej pomoci. A obe tieto charakteristiky majú viacero dopadov o ktorým sa dostanem neskôr, ale tu by som len stručne chcela povedať toľko, že vieme, že platby z vlastných úspor e, predstavujú veľké obmedzenie spotreby nízkopríjmových domácností, druhý najväčší zdroj financovania sociálnej ochrany nízkopríjmových krajín to znamená spoliehanie sa na zahraničnú pomoc, pomoc darcov, to súvisí s e, tom, či programy budú pretrvávať a či sú legitimné. Prechádzam ďalej na samotnú politiku a implementáciu. Ak si pozrieme, ako do detajlov je navrhnutá politika sociálnej pomoci, samozrejme to zodpovedá aj s definíciou, e, súvisí s definíciou a požiadavky oprávnenosti, požiadavky podmienok a cieľových skupín svedčia k tomu, že to môže byť obmedzené len na veľmi malú skupinu obyvateľstva a týmto teda obmedzí aj pokrytie. E, tak ako Tony Atkinson o tom písal, cieľenie môže byť zadefinované širšie alebo užšie v mnohých krajinách. Cieľená pomoc je veľmi úzko špecifikovaná, teda pokrytie je veľmi nízke. E, čo sa týka sociálneho poistenia, jednou z veľkou výzvou sociálneho poistenia je vysoká miera neformálnosti. K tomu sa dostaneme neskôr. Ak zoberieme to, že sociálne, poist, sociálne poistenie sa týka iba tých, ktorí sú oficiálne zamestnaní a platia svoje príspevky, nízkoprímové krajiny, e, majú ten problém, e, že veľká väčšina obyvateľstva je vylúčená z tejto sociálnej ochrany a v mnohých krajinách LAC e, ten typ bol väčšinou išiel cez sociálne poistenie a teda neoficiálny sektor nebol pokrytý, nezákonná práca nebola zakrytý a to bol v podstate sociálny štát, E, v tom zmysle, že veľká časť obyvateľstva, väčšinou tá najchudobnejšia časť obyvateľstva jednoducho nebola pokrytá sociálnou ochranou. To sa posledné roky riešilo tým, že sa zaviedol systém peňažných transferov pre tých, ktorí neprispievajú do systému za podmienok podmienečný. Teda bol to veľmi populárne, pretože sa tým spôsobom rozšírila ochrana aj na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Na záver sa dostávam ešte do tej, k tej skupine úvah, ktoré súvisia s politicko-hospodárskymi úvahami. Tuto nízke pokrytie je pre všetkým výsledkom absencie sociálnych kontraktov v mnohých krajinách nízkoprímových. E, to znamená, nie je tu dohoda, nie je tu dohoda medzi e, tým, kto sú zraniteľní a aký systém sociálnej ochrany je vhodný na to, aby mal dosah na týchto obyvateľov. Rozšírenie pokrytia sociálnej ochrany za posledné roky sa v mnohých krajinách dosiahlo tak, že sa vytvorili aspoň akési tzv. sociálne kontrakty. To je veľmi dôležitá podmienka alebo predpoklad rozšírenia sociálnej ochrany a ide ruka v ruke so zlepšením a s podporou zastúpenia a vypočutia tých skupín, ktoré nie sú chránené alebo nie sú pokryté existujúcim systémom sociálnej ochrany. E, ďalšie politicko-hospodárske obavy súvisia so samotným formuláciou politiky Ja viem, že z literatúry sa môžeme dočítať, že úzkocielené programy sociálnej ochrany väčšinou vyvolávajú nízku podporu obyvateľstva to znamená, ak sú verejné prostriedky cielené na malú skupinu obyvateľstva, vyvolá to oveľa menší, menšiu podporu obyvateľstva, tak ako sa už hovorí v literatúre za mnohé roky. E, politika pre chudobných je chudobnou úbohou politikou. A teraz prechádzam na sociálne poistenie. Opäť to bola jedna z požiadaviek e, e, preskúmať prekážky rozšírenia sociálneho poistenia a čo sa dá spraviť na prekonanie týchto prekážok. Z viacerých dôvodov sociálne poistenie pretrváva ako problematické, čo sa týka jeho rozšírenia, hlavne v nízkopríjmových krajinách. Už sme spomenuli to, že v mnohých krajinách oficiálne biela ekonomika je veľmi obmedzená E, takisto typy rizik, ktorými sú vystavení chudobní ľudia, sú iné alebo sú drahšie alebo ťažko, ťažšie riešiteľné ako tie rizika, ktoré sa riešia inde. E, tieto vyššie náklady, ktoré súvisia s poistením chudobných, e, často súvisia aj s otázkou informácií a problémov so získaním informácií, ktoré by umožnili rozšíriť programy sociálneho poistenia. A potom je tu ešte zložitosť a schopnosti alebo neschopnosti chudobných pochopiť, na čo majú nárok. Aké alternatívy, čo sa dá robiť? E, je to tu uvedené do detajlov s príkladmi v samotnom materiáli. Formalizácia, to znamená zoficiálnenie e, viacerými spôsobmi e, zlepšiť zručnosti a schopnosti ľudí, ktorí pracujú na čierno, e, lepšie ich informovať, tých, ktorí oficiálne pracujú, zabezpečiť e, lepšie vzdelanie. Vieme, že tu je veľký vzťah medzi nízkou mierou vzdelania a čierno. Takisto rozšíriť pokrytie by sa dalo dosiahnuť aj tým, že tí, ktorí vstupujú na trh práce alebo odchádzajú z trhu práce, treba ich vyzvať k tomu, aby od, ostali na oficiálnom trhu práce a nadeli prispievali do sociálneho poistenia. To je takisto jedna z alternatív. Takisto tu bol ešte stále väčší záujem o spoliehanie sa alebo zapojenie súkromného sektora do poskytovania sociálnej ochrany. A tu si myslím, že je veľmi dôležité povedať jasne, že je tu celá škála aktérov, okrem tých troch hlavných aktérov, ktorým je štát, súkromné firmy, ziskové a súkromné neziskové. Aj v rámci týchto troch skupín je ešte celá škála podskupina aktérov, ktoré musíme zvážiť. To znamená samotný štát, rôzne úrovne štátnej správy potrebné zohľadniť a rôzne spôsoby inštitucionálneho ujednania a rôzne kombinácie ziskových a neziskových súkromných firiem. Takisto musíme rozlišovať medzi funkciami systémov sociálnej ochrany, to znamená reglementácia, monitoring, financovanie sociálnej ochrany a poskytovanie služieb. Ako funkcie za chvíľku sa pozrieme na príklady konkrétne alternatívnych inštitucionálnych ujednaní v súvislosti s rôznymi funkciami sociálnej ochrany. Ale ak e, teraz sa vrátime iba k teórii, aké sú argumenty za zapojenie súkromného sektora. Tu sa hovorí o tom, že tu vyššia efektívnosť, respektíve privatizácia môže zvýšiť efektívnosť, môže zlepšiť flexibilitu poskytovania sociálnej ochrany a môže dať väčšiu voľbu, väčší výber. V praxi je menej dôkazov toho, že privatizáciou sa to dá dosiahnuť, aspoň v kontexte OECD. Také dôkazy nemáme. Na druhej strane plná privatizácia vyvoláva obavy o dist- e, z distribúcii a o rovnosti alebo teda spravodlivosti. To je potrebné mať na pamäti, aj keď hovoríme o teórii v súvislosti s možným zapojením súkromného sektora. Keď si zoberieme konkrétne príklady v teréne, tak vidíme isté zaujímavé prípady, kedy zapojenie um, súkromných ziskových alebo neziskových organizácií um, pomohlo k tomu, aby sme e, zasiahli isté skupiny obyvateľstva, ktoré boli e, vylúčené z formálnej sociálnej ochrany. Napríklad e, je to program zdravotného poistenia, ktoré sa realizuje vo viacerých eh, štátoch s nízkym príjmom a tieto sú eh, lokálne programy mm, zdravotného poistenia a mm, zvyčajne to pozostá z toho, že mm, členovia a poistenci platia do fondu a potom obce sa rozhodujú, ako tieto fondy sa spravujú a toto sú teda v zásade všeobecné charakteristiky, aké majú tieto programy. A zistili sme v mnohých štátoch, ako napríklad v Senegale a v Indii, že sú príklady a dôkazy, že e, takéto obecné programy poistenia zahrňajú aj e, skupiny obyvateľstva s nízkym príjmom, ktorí predtým nemohli platiť tie náklady. Takže e, sú to zaujímavé výsledky a zároveň sme tiež našli jasný jasné dôkazy o tom, že tí najchudobnejší z chudobných sú naďalej vylúčení a to je možno dôsledok viacerých e, vecí. Možno toto neustále vylúčovanie e, vychádza z neschopnosti tých skupín na nižším príjmom, aby platili poistné alebo príspevky, aby sa zúčastnili v tomto poistení. A ďalšie dôvody vylúčenia e, sú spojené s oblastiami, kde žijú napríklad v oblasti, ktoré nie sú pokryté zdravotnými zariadeniami a preto sa nemôžu zúčastňovať. A tieto všetky prvky naznačujú alebo zdôrazňujú úlohu vlády. A v každom prípade, keď sú súkromné neziskové organizácie, ktoré majú zabezpečiť, že e, vláda stále bude mať úlohu pri podpore účasti a zabezpečení účasti medzi najchudobnejšími napríklad tým, že to e, zabezpečia e, tým, že umožnia daňové dotácie a vláda tiež musí zabezpečiť, že e, tieto e, budú prítomné a že budú k dispozícii nástroje, ktoré zabezpečia, že tieto služby sú poskytované v dostatočnej kvalite. Teraz, keď sa vrátime k e, tým posledným častiam briefingu, tak je tu stručná revízia aj na medzinárodnej úrovni o snahách podporovať sociálnu ochranu a koordinovať iniciatívu sociálnej ochrany. A väčšina z vás asi vie, že tá iniciatíva Medzinárodnej organizácie práve ehm, tiež bola uznaná v G20 a ďalšie organizácie ako napríklad e, agentúry OSN aj Svetová banka naďalej spolupracujú s Medzinárodnou organizáciou práce ehm, na podpore e, národných programov sociálnej ochrany. Ehm, toto bolo z časti zohľadené ehm, novou potrebou sociálnej ekonomiky, ktorá vznikla po ehm, finančnej kríze a tiež nutnosťou zabezpečiť to, že programy sociálnej ochrany nielen po finančnej kríze, ale aj v novodobej logike tiež sa budú podporovať v blízkej budúcnosti a pri budúcich krízach. Aká je úloha, potenciál úloha rozvojovej spolupráce EÚ. Myslím si, že to EÚ má jedinečné postavenie z časti kvôli silnej tradícii, ktorú má. Takže napriek e, rôznym odchylkám v členských štátoch, e, čo sa týka sociálnych systémov, je tu silná tradícia o pochopenie systému zabezpečenia sociálnej ochrany a EÚ má dôvod e, podporovať e, sociálnu ochranu a mm, tieto kroky, ktoré robíme, zahrňajú priamu podporu vládam pri tvorbe politiky a rozhodovaniu a iniciatívach. Podpora výmeny vedomostí a skúseností a nakoniec e, monitorovania a hodnotenie. Posledný obrázok eh, obsahuje príklady eh, obmedzení eh, v pokrytí sociálnej ochrany a toto sú obmedzenia, čo týka financovania a štruktúry politiky a politické ekonomie a tiež zahrňajú rôzne oblasti podpory a kroky, kde rozvojová spolupráca EÚ by mohla ehm, robiť konkrétne kroky. Merci Ďakujem pekne. Pani Kajsa, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za toto vystúpenie. Je pravdou, že sa tu dotýkame obrovského problému, ktorý súvisí so sociálnou ochranou v rozvojových krajinách. Ja som si vás vypočula, trošku určitým veciam nerozumiem. Musím povedať, že v tomto výbore sme vypracovali správu, ktorý som bola autorka, ale prispeli do nej všetci kolegovia. Viac menej na tú istú tému, bolo to na začiatku nášho legislatívneho obdobia a veľmi dobre si spomínam určité konštatácie tejto správy. Poprvé bolo to, že áno, takmer v žiadnej rozvojovej krajine vláda dnes v súčasnosti nemôže zabezpečiť v plnom rozsahu zo svojho rozpočtu a z daňových e, otázok e, zdravotníctvo v daných krajinách. To znamená, vždy je potrebná zahraničná pomoc. Zahraničná pomoc, ktorá by mala umožniť principiálne to, aby vláda, ak má polo, po, politiku v oblasti infraštruktúry, vzdelávaní lekárov a zdravotníckého personálu a tak ďalej, to je teda jedna vec, a ktorá zároveň by umožnila obyvateľstvu určitým spôsobom prispievať na to, by malo prístup k tomuto zdravotníctvu. To sú dve samostatné línie. Čo sa týka odvodov, ktoré e, zabezpečia prístup k zdravotníctvu, ak teda všetko, čo som videla, všetko, čo som čítala, ak tomu mám veriť, tak je potrebné mať akúsi kultúru poistenia. V mnohých týchto krajinách, vy ste to popísali, eh, že sú určité spontánne štruktúry, ktoré sa vytvárajú a ktoré je potrebné posilniť, aby mimovládne organizácie niektorých podporovali. Hovorím tu E, takisto aj o podpore církvy. To sú štruktúry solidarity, ktoré existujú a ktoré e, je potrebné podporovať. Na druhej strane je tu obrovský trh pre súkromný sektor, pre tie kategórie bohatších. A keď som povedala, že z toho vášho vystúpenia som trošku zmetená, to sa týka toho, že keď hovoríte o potenciálnej úlohe súkromného sektora e, v sociálnej ochrane. Čo to znamená? O ktorej časti súkromného sektora hovoríte? Hovoríte o podpore tých vzájomných družstiev, dajomných organizácií pre podporu zdravotníctva. Napríklad u nás v Belgicku e, tieto organizácie pomáhajú napríklad krajinám v subsaharskej Afrike, aby mali potrebu, podobnú štruktúru, dávajú im peniaze, podporu a tak ďalej. Práve preto, že nejak e, to zdravotníctvo nie je predmetom súkromného sektora. Jednoduchá otázka. O akom súkromnom sektore hovoríte o vašom vystúpení? Možno je to aj tým, že sú tu rozdielne názory medzi tým, čo sme my uviedli a čo vy uvádzate. Ja nechcem nejak znižovať hodnotu toho, o čom vy hovoríte. Chcela by som ale vedieť, o akom súkromnom sektore hovoríte a či si nemyslíte, či pri to úplne najchudobnejších to by malo byť riešené cez miestnu solidaritu, ktorú by sme mohli podporiť a nie cez súkromný sektor. Ďakujem. Slovo si dám sama sebe. Ja takisto som veľmi pozorne počúvala vystúpenie pani Francesky Bastagli a prekvapila ma tá taká abstrakcia tejto štúdie. Rada by som poznala konkrétne príklady toho systé- systémov, ktoré boli úspešné, ktoré úspešne majú dosah na určité obyvateľstvo, alebo zase konkrétne príklady toho, ako to nefunguje. Trošku mi tam chýbali trošku fakty, čísla a konkrétne príklady. A keď hovoríte o tom, že je tu veľký priestor pre súkromný sektor, takisto by som chcela vedieť, či Napríklad e, v Mozambiku bane neplatia dane, či zabezpečujú sociálne zabezpečenie baníkov, ktorí tam pracujú skoro ako otroci. Chcela by som o tom niečo vedieť. Takisto by som chcela vedieť, či v rámci tejto štúdie sa spravil akýmsi spôsobom výpočet zdrojov, ktoré sú potrebné pre e, takéto toky solidarity cez liberalizáciu trhov, napríklad pre uvoľnenie prostriedkov colnej, colných príjmov a chcela by som vedieť, aké sú vzťahy medzi tým všetkým. Um, čiže chýba mi tam trošku toho konkrétneho. Ďakujem. Mitchell. Pán Mitchell. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa za to, že som prišla neskoro. Myslím, že táto téma je dnes na programe, pretože som o to požiadal ja. Jedna z tém, ktorej sa chcem vyjadriť, je nasledovná. Myslím, že e, toto by veľmi výrazne prispelo k riešeniu týchto problémov. Napríklad v rozvojovom svete sú ľudia rovnako ambiciozní, ako aj my. E, deti sú takisto schopné ako naše deti, ale Ľudia majú veľké rodiny, do veľkej miery kvôli tomu, že si myslia, že ich to zabezpečí do budúcna. A nie je iná možnosť, ako získať túto bezpečnosť. Teda majú e, veľa detí a to sa vníma v spoločnosti ako záruka do budúcna a to vytvára veľké problémy nielen pre matky, pre celé rodiny, pre systém zdravotnej starostlivosti danej krajiny, ale aj v rôznych iných kontextoch. A keď sa teraz pozeráme na náš model, všetci, ako tu sedíme, chceme sociálnu ochranu, akýsi druh sociálnej ochrany, keď ochoriete, keď e, odídete do dôchodku, alebo keď sa ocitíte v nejakej inej núdzi. Ale musíme si položiť otázku, či máme pre toto právny základ, e, ak e, som to pochopil, ehm, nástroj rozvoju pomoci toto pokrýva ale niektoré oblasti nepokrýva. Chcem sa opýtať, či máme nejaké iné nástroje, ako to pokryť. Ďalej, e, po druhé, čo môžeme urobiť my ako poslanci Európskeho parlamentu, aby sme túto tému podporili? Aké páky máme k dispozícii? Na čo by sme sa mali zamerať? A po tretie, myslí si komisia, že má právo moc a silu pôsobiť ako akýsi katalizátor, či by si mohla vybrať eh, pilotnú krajinu, pilotný región, podľa čoho by sa potom riadila, ako by teda mohla pôsobiť ako katalizátor v tomto procese. Či to bude model úverovej únie, alebo súkromného sektora, alebo aký model by mal byť našim vzorom. Mm, ako by sme teda mohli zabezpečiť sociálnu ochranu ľuďom tak, aby si nemysleli, že majú len jediné riešenie a síce mať veľa detí. Myslím, že toto e, je úplne kľúčové v našom vnímaní, pretože na toto sa nabaľujú potom ďalšie problémy. Ľudia totiž nemajú inú možnosť, e, aspoň si myslia, že nemajú inú možnosť. Teda bol by som rád, keby ste e, nám k tomuto povedali viac. Ďakujem E, za vašu prezentáciu. Ospravedlňujem sa ešte raz, že som e, tu nebol v úvode vašej prezentácie, ale meškalo mi lietadlo. Pán Martinez, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja v prvom rade súhlasím s tým, čo povedal pani de Kajzera, to má to zložité a tiež súhlasím s tým pripomienkami, ktoré ste vy vysvetlili a ktoré sú tiež súčasťou mojej reakcie. Myslím, že v prvom rade treba pochopiť, že keď hovoríme o sociálnej ochrane, hovoríme o ochrane e, k istoty občanov a zabezpečenia občanov, teda istoty o tom, odkedy sa narodí občan, až kým zomrie. A v tomto ohľade z hľadiska koncepčného nemôže byť rozdiel medzi rozvojovými štátmi a rozvíjajúcimi sa štátmi alebo bohatými a chudobnými štátmi. Ja chápem, že za, eh, v pokračovej eh, situácii našej civilizácie akýkoľvek občan alebo z akéhokoľvek štátu má medzi svojimi základnými právami ochranu svojho sociálneho zabezpečenia od e, pôrodu až po smrť. A toto sociálne zabezpečenie môže zahrňať e, v zásade zdravotníctvo a dôchodky, čo sú dôchodky alebo dávky v nezamestnanosti a starobný dôchodok. Neviem, či zahrňame do toho aj vzdelanie v tých oblastiach, kde ochrana sociálneho zabezpečenia sa tiež má uplatňovať. No ja chápem, ako aj vy, že je to zjavné a vy ste to uviedli vo vašej správe, hoci trošku to bolo zatienené inými, mnohými pojmami, no je zrejme, že spoločnosť v Európskej únii správe naberá ako jednu zo svojich črt univerzálnenie alebo zovšeobecnenie sociálnej ochrany ako verejnej zodpovednosti. Bez ohľadu na to, či je občan um, starý alebo mladý, alebo je um, bohatý alebo chudobný, alebo žije e, v primori alebo na horách. Je to e, verejná zodpovednosť, e, ktorá platí pre všetkých občanov a túto treba premietuť nielen v našich spoločnostiach v Európe, ale tiež treba to považovať za legitimnú požiadavku mužov a žien, ktorí žijú v rozvojovom svete. A ja chápem, že všetci sa zhodneme na tom, že hovoríme o oblasti, v ktorej veľmi jasne sú rôzne predstavy, politické aj ideologické. A sú ľudia, ktorí e, neveria v to, že e, to treba chápať ako verejnú zodpovednosť. A sú takí, ktorí chápu, že toto je podstatné. Tá zodpovednosť verejnosti, alebo verejná zodpovednosť je podstatná e, pri e, našom konaní. A práve v kríze sa rúca jedna z týchto koncepcií, o ktorej sme si mysleli, že je nevratná aj v rozvojových štátoch v závislosti od rôznych ideologických predstav sa tiež zovšeobecnila ochrana sociálneho zabezpečenia. Mne sa to až moc nepáči, ale napríklad v štáte ako je Kuba zásadne podstata kubanského štátu, s tým možno súhlasiť alebo nie, je práve absolútna ochrana sociálneho zabezpečenia, čo sa týka zdravotníctva, čo sa týka školstva a čo sa týka dôchodkov takej či inej povahy. A tiež v Španielsku tomu hovoríme závislosť alebo odkazanosť, ktorá nie je pokrytá v iných štátoch, ale e, s ktorou treba rátať v čase, keď ľudia, ktorí sú absolútne odkazaní, si vyžadujú pozornosť. Pozornosť, ktorú môže venovať e, rodina alebo špecializovaný pracovník, ale možno im ju venovať len, keď sa financuje z verejných zdrojov. Posledná vec, ktorú som chcel povedať, je, že jednu vec som e, nezbadol vo vašej prezentácii a rád by som to vedel. Prirodzene e, ja chápem, že európska spolupráca má mať za cieľ, aby dosiahla to, že občania v rozvojovom svete e, by mali mať e, prospech z tejto verejnej zodpovednosti za sociálnu ochranu, ale je tu vec, e, jedna vec v rôznych štátoch, ktorá sa volá trojuholníková spolupráca. Táto trojuholníková spolupráca funguje v Afrike a funguje žiaľ nie tak, ako by sme si prijali. Mnohí z nás medzi Kubou, EÚ aj africkými štátmi. Áno, funguje. V karibskej oblasti trojuholníkovým spôsobom tým, že Kuba poskytuje personál a know-how a Venezuela poskytuje zdroje štátom, s ktorými e, spolupracujú a títo im poskytujú e, podporu, ako napríklad pozemky na budovanie nemocníc a tiež e, rozpočtovú podporu tam, kde je to potrebné, aj logistickú podporu služieb, ktoré sa poskytujú v tejto oblasti. Ja sa chcem poďakovať za vašu správu, ktorá je zaujímavá, no je pravda, že to je správa, ako povedala pani predsednička neviem, či mm, tak neutrálna alebo tak abstraktná, že mm, dospeje až do chvíle, kedy e, sa vytráca konkrétnosť e, cieľov, ktoré chcete dosiahnuť a keď e, tu nebude konkrétnosť, tak sa tu budeme tápať v mnohých pojmoch a koncepciách. No, keď s týmto budem súhlasiť s našimi partnerskými štátmi, tak myslím, že mnohokrát dokonca ich budem môcť aj odradiť od toho a pripájam sa k tomu, čo povedala Veronik, čo sa týka obchodu, dokonca aj v oblastiach, kde sa nám to zdá byť nemorálne alebo neslušné, tam, kde možno vyjednávať alebo kupčiť s sociálnym zabezpečením, pretože my uznáme, že všetci ľudia na planete majú právo na e, sociálnu ochranu v všetkých častiach sveta. Ďakujem vám za túto správu aj za čas, ktorý ste nám venovali. Pán Cortez Lastra, máte slovo. Veľmi stručne by som chcel súhlasiť, vysloviť súhlas Veronika aj s Miguel Angelom aj s vami, pani predsednička, pretože ja si myslím, že v zásade sa rozlišuje, čo rozlišuje EU od zvyšku sveta je náš e, model myslenia, hlavne v kríze, ktorú zažívame. A ja uvidím všeobecnú vahu. Táto správa je téma, ktorá e, je skoro stredobodom e, rozvoje spolupráce a jej budúcnosti. Budúcnosť rozvoja spolupráce je v tom, čo e, by som rád povedal, e, že zažijeme v tejto kríze a to útok, výrazný útok na sociálnu ochranu. Vy ste hovorili o rozvoju spolupráci aj zo strany súkromných e, účastníkov, ale to je iná časť vašej správy. Na druhej strane my tráme na tom globálnom zámere, ale v tejto kríze tiež zažívame eh, dôležitý moment, ktorý môže mm, zmeniť eh, túto spoluprácu za 5-6 mm, rokov. A ja si myslím, že táto správa je dobrá na to, aby sme uvažovali o budúcnosti a o tom, aby sme spoločne s MVO eh, a s hračmi, ktorí podporujú medzinárodnú spoluprácu, sme sa vrátili k spolupráci, pretože napriek tomu, či sú tam dôležité dobré výsledky z posledných e, údajov z, e, do roku 2015. Bude to veľa horšie v roku 2015, e, keď kríza bude výraznejšia. Preto je dôležité, aby sme viac venovali pozornosti na boj proti chodobe. A preto začína to byť jasný moment zo strany mnohých faktorov, aby sme sa snažili nasmerovať rozvoj spoluprácu na nové sektory a ešte viac, aby som povedal jednu vec, že je jasné, že Európska únia sa zameriava na zvyšok sveta so svojím sociálnym modelom a je dôležité, že keď EU e zachová tento svoj sociálny model, nové štáty sa budú môcť e, k tomu pridať a to je zaujímavé. Preto tomuto modelu sme škodili, škodili počas krízy a preto dôležité uvažovať o tom, aký e, by bol vhodný a správny tento model v budúcnosti v oblasti vzdelávania alebo zdravotníctva. Preto chcem e, využiť vašu správu ako východisko pre ďalšiu debatu o tom, ako v budúcnosti ďalej postupovať. Merci beaucoup. Je donne maintenant la... Ďakujem pekne. Slovo dostáva Európska komisia, ktorú zastupuje pán Nick Taylor. Right. Thank you very... Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že dostávame aj my slovo. Na úvod by som v mene komisie chcel poďakovať za túto správu, pretože je v súlade s oznámením o sociálnej ochrane a o rozvojovej spolupráci ktoré bolo schválené v auguste minulého roka a je so závermi rady z 15. októbra. Myslím, že je veľmi dôležité nezabúdať na toto, pretože to um, spomína mnoho bodov, ktoré tu boli uvedené, napríklad koncept eh, trojuholníkovej spolupráce. Toľko teda na úvod. Okrem toho, v súlade s tým, čo sa hovorí v správe, by som eh, vás chcel informovať, že eh, u nás na komisii na úrovni DEVKO navští, mm, sa zúčastňujeme schôdzi Rady pre sociálnu ochranu zasada v New Yorku. My sme aktívnymi členmi tohto orgánu a ten sa zameriava na zjednocovanie aktérov v rozvoji spolupráci medzinárodných aktérov, aby pôsobili jednotnejšie. A toľko teda pre vašu informáciu. Ak to boli ešte niekoľko ďalších bodov, ktoré dúfam budú konštruktívne a užitočné. To, čo považujeme za dôležité, je, že sociálna ochrana je kľúčovou témou v rokovaniach, eh, ktoré si týkajú ďalšieho vývoja po rozvojových cieľoch milénia, pretože eh, všetko to, o čom sa hovorí v súlade s, s, s kvalitou, je obsenuté napríklad na eh, nedávnej schôdzi aj v Kodani minulý mesiac. Tam bola téma sociálnej ochrany veľmi kľúčová aj čo sa týka napríklad rozdielu pre rozhodovania bohatstva. Je dôležité vnímať ochranu sociálnej sociálnej oblasti a taktiež spolupráce v rozvojovom e, sektore ako významnú. Mnohé krajiny ako partnery tohto sektora zaznamenali zníženie chudoby vďaka rôznym druhom bank a rôznym druhom projektov, e, ktoré sa e, nazývajú spoločne ako projekty sociálnej ochrany. E, spravidlá sú nastavené na zhruba 3 roky a ich cieľom je pomôcť ľuďom dostať sa z chudoby, čo sa dá definovať aj rôznymi formami. E, takýmto príkladom je napríklad Etiópia, ale sú aj iné e, príklady. Tento projekt sa týka 8 miliónov e, ľudí a nie je dostatočne financovaný. Etiópska vláda sa pýta, ako sa bude postupovať ďalej, pretože ten skutočný koncept sociálnej ochrany je ochranou voči šokom životného cyklu a tu musíme si uvedomiť, že tu nejde len o znižovanie chudoby, ide o koncept rovnosti a ochrany proti rôznym sociálnym šokom. Prečo je to dôležité v tomto eh, kontexte ďalšieho rozvoja? Je to preto, že podľa úrovne svetovej chudoby sa taktiež prepočítavajú eh, miery chudoby na národnej úrovni. Svetová banka napríklad e, e, a jej zastupca pán Revalion e, uviedla, že sú krajiny, ktoré sú tesne nad hranicou chudoby. Môžeme sa si chváliť, že sme dostali všetkých týchto ľudí z chudoby, ale sú len tesne nad hranicou chudoby a preto sú veľmi zraniteľní. Teda nemôžeme sa zameriavať len na tie akutné um, formy osraňovania chudoby. Ide tu o zmierenie šokov životného cyklu. E, tak aby sa e, konkrétna rodina nedostala e, tak ľahko späť do chudoby alebo do úplnej chudoby. A ďalšia vec, ktorú spomíname v našom, aj keď veľmi stručnom oznámení, je, že je, potrebný, je potrebné rozlišovať situáciu v krajinách, ktoré majú nízky príjem a stredný príjem, pretože krajina, kde je nízky príjem, tam sa i zaznamená veľký posun na úrovni stredného príjmu. E, to sa týka Angoly, Svazíska e, a iných krajín z Afriky, ale v týchto krajinách so stredným príjmom zaznamenali, že tam sú tieto otázky výdavkov externého charakteru veľmi relevantné. Teda e, väčšina tých programov, ktoré sa zameriavajú na sociálnu ochranu, vzdelávanie, sú čiastočne financované od donorov ale len čo sa posunieme e, na ďalšiu úroveň týchto krajinách s stredným príjmom, e, potom e, táto otázka výdavkov stredného charakteru je veľmi relevantná, a to najmä v sektore zdravotnej starostlivosti. Na toto nesmieme zabúdať, keď sa pozeráme na tieto krajiny s stredným príjmom, pretože tam sú tie problémy najzávažnejšie. Máme tu príklad Číny. To mimochodom komisia naďalej podporuje v ich úsilí reformovať svoj systém sociálnej ochrany, pretože vieme, že sú tam veľké medzery, ale e, ako sa krajina posúva e, z nášho spektra bilaterálnej ochrany a do úrovne krajiny so stredným príjmom, pretože už nepodliehajú tým kritériám zmeny. E, zaznamenávame veľkú úroveň nárastu chudoby v takýchto krajinách. Zároveň chcem povedať ešte ďalšie dve veci, ak dovolíte. Poprvé, Otázka sociálneho kontraktu. Toto je naozaj eh, kľúčové, pretože to prináša pozitívne vplyvy, najmä v Afrike. Eh, čoraz viac vlád, národných vlád sa snaží posunúť do situácie, v ktorej sa ocitli, kde je mm, veľa rôznych programov, ktoré fungujú mm, na podpore mimovládok, aby sa vytvoril jeden národný systém sociálnej ochrany to, či to nazvú systémom sociálnej ochrany alebo nie. Ak to bude oficiálny systém, my ho podporíme, ak nie, tak ho e, môžeme zastrašiť inou formou. 20. februára, 25. februára sme zverejnili štúdiu, ktorú sme vykonali o sociálnej ochrane v subsaharskej Afrike. Prezentovali sme to na schôdzi v Addis Abebe. Prizvali sme iba málo zastupcov vlád, štátov, ktoré boli najmä e, najviac efektívne. Mali sme tam dvoch ministrov a ďalších štátnych tajomníkov. Vidíme, že v krajinách, kde je nielen ochota e, väčšej miery rovnoprávnosti a riešenia hlavných problémov, ktoré sa môžu vyriešiť formou sociálnej ochrany, vidíme posun, e, taktiež to vnímajú ako politickú hodnotu, že tým získajú hlasy vo voľbách. E, povedal to jasne minister Ghani, že majú sociálnu ochranu a že to vnímajú ako súčasť, súčasť predvolebnej kampane a napokon a vďaka tomu vyhrali. Táto ministerka povedala, že získali aj stabilitu a vďaka tomu si môžu dovoliť takýto systém. A to bolo naozaj veľmi zaujímavé vyhlásenie ministerky. Ešte ďalšia vec, ak dovolíte, aby som vás informovala o konkrétnych sektoroch sociálnej ochrany. Nesmieme zabúdať, že existuje odporúčanie národných sektorov sociálnej ochrany, ktoré bolo e, jednomyselne schválené na Medzinárodnej konferencii práce minulý rok. E, získalo si to veľmi silnú podporu Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo dostáva naša odborníčka pani Bastagli na 7 minút. Ďakujem pekne. Takže čo sa týka súkromného sektora, to bola požiadavka Európskeho parlamentu. Európsky parlament ma žiadal, aby som konkrétne hovorila o potenciálnej úlohe súkromného sektora. Ak si prečítate, ten briefing je tam celá časť o potenciálnej úlohe súkromného sektora, o ktorej som hovorila. Sú tu určité aspoň teoretické tvrdenia, teoretické argumenty za to, <clears throat> aby sa zapojil súkromný sektor v rôznej miere do rôznych funkcií a naozaj a, e, skutočnosť svedčí o tom, že to nie je žiaduce žiadnym spôsobom, aspoň, že to v žiadnom prípade nevedie k spravodlivosti. A v tej jednej časti sa hovorí preto, kde je priestor pre štátnu správu a v ktorej časti je nutné, aby štát si zachoval o reglementáciu, monitoring, že je tu určitý priestor pre spoluprácu a určité formy napríklad neziskových súkromných organizácií, ako tie príklady, o ktorých ste vyhovorili. Je to tu uvedené, ale aj tak, či už vláda spolu e, s darcami môže podporiť takéto iniciatívy, aj tak tu ostáva ústredná úloha štátnej správy naďalej reglementovať všetky tieto činnosti, sledovať, čo sa deje a zabezpečiť, aby sa poskytovali služby, aby boli slušnej kvality. To je jednoducho kľúčové. Ďalší aspekt je taký, a v tom briefingu, v tom našej, v našej správe sa hovorí o tom, čo sa dá spraviť preto, aby sa zlepšila, zlepšili príjmy štátu, pretože ústrednou otázkou je e, to, ako štát môže financovať tieto programy? Je tu celá správa o tom, áno, ja nebudem písať o tom, čo píšete vy, ale ide o to, e, čo môže uspraviť preto, aby e, stúpli e, príjmy štátu, aby sa investovali práve do takýchto politik, pretože krajiny s nízkym či stredným príjmom majú rozpočtové príjmy, ale neinvestujú nutne do tohto sektora alebo vôbec do sociálneho sektora. Tie príjmy sa investujú do niečoho iného. Alebo máme nízkopríjmové krajiny, ktoré majú nízke príjmy. A tu je otázka toho, ako sa dajú tieto príjmy zvýšiť. A tu sú určité informácie práve na túto tému a určite aspoň v tej tabulke na to upozorňujem. Samozrejme, v tomu, čo ste povedali, že je to veľmi také vágne. Áno, dostala som za úlohu napísať 20 strán Mm, minimálne každá téma by bola na samostatný, samostatný dokument, čiže snažila som sa splniť ten cieľ a poskytnúť argumenty, o ktorých sa dá ďalej hovoriť, ale úplne s vami súhlasím, že je potrebný, potrebné odviesť viac práce a vytvoriť väčší priestor preto, ako e, štúdiu, spraviť štúdiu o tom, ako zvyšiť príjmy štátu a ako e, zlepšiť administratívne kapacity, um, dodržiavanie daňovej legislatívy a ďalšie súvisiace činnosti. Čo sa týka definície sociálnej ochrany, áno, je tu určitý ideologický komponent a zaznamenali sme vývoj v kontexte medzinárodného rozvoja od organizácií, ktoré predovšetkým zdôrazňovali riadenie rizik a mali minimalistickú definíciu sociálnej ochrany. Zaznamenali sme teraz pres, posun k širšiemu eh, definovaniu toho, čo je sociálna ochrana, k väčšej úlohe štátu v oblasti podpory sociálnej ochrany. Čiže je tu určitý posun a myslím si, že samotná kríza podstate uh, privedla k si potenciálu, ktorý môže ísť na dve strany. E, na jednej strane v určitých prípadoch táto kríza akoby, akoby spustila vytvorenie sociálnej ochrany v niektorých krajinách a tá posledná kríza poukazuje práve na takéto prípady. Čiže dá sa tá kríza využiť na ďalšie budovanie sociálnej ochrany a úloha EU a ďalších aktérov, dúfame, že bude taká, že sa využije táto situácia a e, zabezpečí sa univerzálnejší, spravodlivejší systém sociálnej ochrany namiesto nejakej tej minimalistickej e, zvyškovej záchrannej siete, ktorá sa tu presadzovala po dlhé roky, ale ako som už povedala, to už je minulosťou. Takže e, s tým súvisí aj úloha financovania cez donorov a financovanie Eh, sociálnej ochrany, uvádza sa to v dokumente, peniaze darcov sú dôležité pre začatie, pre spustenie programov či projektov sociálnej ochrany. Niekedy menej úspešné sú potom tie prechody programov do národných vnútroštátnych politík a podpora toho, aby si to štát zobral za svoje, to je dôležité. Takže úlohou darcov je vstúpiť do partnerských vzťahov s vládami v tej fáze prípravy toho programu ako takého. Áno, je tu úloha donorov inicializovať takéto projekty, ale z hľadiska stredno-dlhodobej vízie, ktorá v minulosti chýbala v programoch sociálnej ochrany, väčšinou donory podporovali skôr e, také programy, ktoré mali dopad na zníženie chudoby v krátkodobom horizonte. Áno, to bol jeden z cieľov, ale keď sme si pozreli po, pôvodné ciele o tom, čo má byť sociálna politika alebo sociálna ochrana, má tu ísť skôr o strednú a dlhodobý cieľ. A darcovia môžu prispäť aj k tomu tým, že budú mať dlhodobejšiu víziu, tým, že budú konať v partnerskom vzťahu s vládami a že zapoja do týchto partnerských vzťahov aj plány prechodu, prechodu projektov do mm, štátnych rúk, alebo teda do politik, ktoré budú riešené vnútroštátne. A je to dôležité a súvisí to aj s tou diskusiou o financovaní zo štátneho rozpočtu a o mobilizácii finančných prostriedkov z národných rozpočtov e, použitých potom na sociálne, sociálnu ochranu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k bodu 11 nášho programu. Bude to diskusia s pani všeobecnou spravodajkyňou pre rozpočet s pani Ann Jensen, ktorú srdečne medzi nami vítam. Tento rok diskusie o rozpočte budú ťažké, pretože žijeme v časoch neistoty keďže viacročný finančný rámec ešte nie je schválený, ale spolieham sa na pani Jensen a dúfam, že nám objasní celú situáciu. Takže, pani Jensen, máte slovo. Well, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za to, že ste ma sem pozvali a za to, že e, môžem s vami prvýkrát stručne diskutovať o rozpočte. Je pravda, že rozpočet na rok 2014 je e, naozaj neistý, pretože na jednej strane nemáme viacročný rámec a nemáme legislatívu a v skutočnosti nemáme nič, takže musíme to preveriť, ako to ustojíme. Minulý týždeň sme hlasovali o našom uznesení o MM FF a odmietli sme to, čo Európska rada navrhla, tiež sme hlasovali o usmerneniach pre rozpočet na rok 2014 kde v skutočnosti žiadame komisiu, aby navrhla do rozpočtu roku 2014 rozpočet, ktorý vychádza z ich navrhov o MFF, lebo to máme teraz na stole a v parlamente sú veľké obavy, že aby sme náhodou neakceptovali to, čo vyplynulo z dohody v Európskej rade. A vo vašej oblasti konkrétne kategória 4 rozpočtu, keď sa pozrieme na to, čo Európska rada rozhodla, to bol 3% náraz do roku 2020 porovnaní s týmto programovacím obdobím, takže je to veľmi nízky narast v oblasti, kde opäť vidíme, že všetko bolo veľmi tesné a určite možno bude mať e, nedostatočnú pružnosť, pretože tá núdzová rezerva bola daná do kapitoly, takže naozaj je tu veľa vecí, ktoré treba posudzovať v MFF čo tiež e, bude vchádzať do rozpočtu 2015. Viem, že návrh komisie možno nebol veľmi dobre prijatý v tomto výbore, keď ste hovorili, alebo keď sa hovorilo, že vy ste boli dosť plachí v tejto veci a keď e, som hovorila teraz s komisármi o tom, čo vyplynulo z Európskej rady, tak zdôraznili, že potrebujeme viac peňazí pre humanitnú pomoc, potrebujeme nájsť riešenie pre núdzovú rezervu, potrebujeme posilniť e, niektoré oblasti, ktoré sú srdcové pre tento výbor, ale tiež to poukazuje na skutočnosť, že niektoré z programu susedstva sa neplnia veľmi dobre. Tiež je to veľmi silný signál, keď e, dáme peniaze na rozpočtové položky, povedali mi, že možno to nie je dobre naplňané. No ešte to budem musieť preskúmať, ale um, veľmi sa teším, keď sa od vás niečo dozviem aj o MFF, aj o rozpočte budúci rok. Môžem povedať, že zajtra budem mať prvý triolog, no to bude veľmi všeobecné a, a hlavne tam e, ide o to, ako budeme veci riešiť a skutočnosť je, že ako rada zistila, máme Lisabonskú zmluvu, takže v zásade so všetkým nakladajú ako zo starých čas, že rada má svoje slovo v podnosvárskej politike a my e, o tom zvyšku a Duch Lisabonskej zmluvy je v tom, že ehm, my otvárame vás do diskusiu v každej rozpočtovej položke a mm, my tu na, sme rovnoprávni. Neviem, či uspejeme ako naposledy, ale musím povedať, že odkedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, mm, v dvoch prípadoch z troch e, nastalo, že skoro sme neuzavreli rozpočet na ďalší rok a mm, bolo to veľmi hlúpe. Minulý týždeň to bolo tak už od začiatku, ale to bolo spôsobené radou, ktorá nechcela začať rokovať e, až e, na poslednú chvíľu rokovala a dúfam, že sa vám to podarí a s pomocou špecializovaných výborov dosiahneme to, že parlament bude vybavený pre takúto podrobnú diskusiu, takže týmito slovami som povedal všetko, vypočujem si, čo povie výbor. Ďakujem, dám slovo spravodajcovi na rozpočet za rok 2014, pán Lastra. <coughs> Muchas gracias, señora Jensen. Yo... Ďakujem, pani Jensen. Keďže ešte e, len začíname túto debatu, chcem povedať čtyri základné myšlienky. Prvá je potreba toho, aby sme všetci poznali z e, rozpočtovej spolupráce, že e, finančná pomoc je stále veľká. To vidíme z údajov, ktoré máme z MDG a z e, rastu počtu humanitných kríz, ktoré nastali za posledné roky, je to zjavné. Po druhé, myslím si, že EÚ a členské štáty e, musia plniť svoje záväzky a to myslím, že ich účasť až po 0,7% z HDP by mali prispievať. Tiež je dôležité pamätať na myšlenku, ktorú niekedy e, nemáme a na ktorú nepamätáme a to ratifikoval Eurobarometer, ktorý e, sa publikoval v oktobri 2012 a to, že e, tento práve potvrdil, že verejná mienka v členských štátoch pevne podporuje na súčasť príspevok k rozvoju a e, že jasná väčšina sa vyslúbila za jej navýšenie. A druhá vec, ktorú musíme mať na zreteli je, že humanitná pomoc je eh, morálnym eh, imperatívom eh, a potom ako nastalo utrpenie v migrácii a v zúfalstve, musíme podporovať nejakým spôsobom rozvoju podporu a vplyv týchto účinnokov na dôležitý značný počet ľudí na planete. A Nakoniec chcem povedať, že podľa mňa rozvoj pomoc v EÚ e, a humanitná pomoc e, sú účinné. Takže my sme účinní, hoci sme mohli byť ešte účinnejší a preto potrebujeme pokračovať, v tom potrebujeme odhodlanie a záväzok zo strany všetkých e, členov tohto výboru na to, aby sme plnili rozpočet vojovú pomoc a naplnili túto rozpočtu na rok 2014. Mitchell. Ďakujem, pán Mitchell má slovo. You, chairman, um, and... Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ďakujem aj spravodajkyni a Rikardovi. E, zhodneme sa na tomto bez ohľadu na politickú príslušnosť v našom výbore. Sme v kontakte pod vašim vedením s predsedom parlamentu a s Eh, hlavami ďalších inštitúcií. Ja súhlasím plne s pani Jensen v tom, eh, ako vnímame vytváranie tohto rozpočtu rada, ako by sa nevšimla Lisabonskú zmluvu, ale budú si ju musieť všimnúť. Možno formou predsedníctva alebo nejako inak. Eh, ich musíme o tom presvedčiť. Nielen v našej skupine, ale aj v iných skupinách je rozhodné presvedčenie o tom, že musíme jasne povedať, aké je naše stanovisko. Jedna z ťažkostí je v tom, že nebudeme mať eh, taký veľký manevrovací priestor v tomto rozpočte, ako sme si mysleli, že budeme mať, ale nikto v našom výbore eh, nežiada o peniaze pre naše mm, volebné okrsky. Nemáme v tom žiadny osobný záujem. E, ide o to, že 23 tisíc žien a detí zomiera každý jeden deň a my sme sa zaviazali pomôcť im a Nedarí sa nám plniť tieto naše ciele. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme to napravili. E, sú veľké obmedzenia v viacročnom finančnom rámci, ale aj v rozpočte na tento a ďalší rok. Musíme sa teda snažiť presvedčiť všetkých ostatných, e, aby sa opäť e, napravilo to financovanie v tomto sektore. Ste, že náš predseda nemôže urobiť všetko, ale myslím si, že bude môcť e, v tom kritickom momente presadiť e, stanovisko parlamentu. E, je predovšetkým dôležité, aby si rada uvedomila, že Lisabonská zmluva je v platnosti a že my sa nebudeme len niečo neprizerať. Je potrebné, aby si uvedomili, že otázky rozvoja sa musia prehodnotiť. Nejde tu o politiku prospodárstva alebo štruktúrálne fondy, čo sa priamo týka našich členských štátov, našich regiónov. Ide tu o niečo, čo prekračuje hranice EÚ. Pán nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Len tri pripomienky. Úplne súhlasím s tým, čo on povedal priateľ Rickard a pán Kaj V prvom rade mm, my sa s tými kolegami nepoznáme, poznáme sa s tým, s ktorým sme v rovnakom výbore. Ja som e, mal možnosť e, podstup pracovať s pani Jensen a myslím si, že to je záruka, pretože pani Jensen nielen, že je veľmi e, účinná pracovitá osoba, ale tiež bez pochyby táto osoba vie o čo tu ide a čo tu riešime v tomto výbore. A pre mňa je to upokojujúce, že pani Jensen sa v týchto okolnostiach dobre vyzná v tejto citlivej veci. A po druhé, ja tu mám veľmi pesimistickú intuíciu o tom, čo sa deje a čo sa stane. Myslím si, že rada predložila návrh, ktorý je jednoducho nepripustný a neslušný neznesiteľný a je proti pravidlám zmluvy, ktorý okrem iného nastoluje spätne už e, prekonanú situáciu z minulosti. Ja si myslím, že to nie vhodná odpoveď z rady a myslím si, že musím e, sa tu priznať, keďže nás tu je len málo, tak môžem sa pokojnejšie priznať, že ja e, málo dôverujem tomu, že parlament e, bude naďalej presadzovať to stanovisko, ktoré doteraz presadzoval. E, ja sa obávam scenára, že nastane to, že rada nám daruje 4 cukričky a to práve preto, aby väčšina v parlamente mohla povedať, že niečo sme získali, niečo sme e, vydobili. Toto je mm, stále nebezpečnejšia taktika, pretože je to tak, e, ako sa to hrá e, v každom z našom štáte. Je to návrh, ktorý je hanebný a nedôstupný a nakoniec sa tam vyjednáva a potom sa trošku ustopí a povie sa, no aspoň niečo nám dali. Niečo sme aspoň dosiahli ja sa obávam toho, že jeden z požiadaviek, ktoré my presadzujeme a um, ktorú nám zjavne chce komisia darovať, teda rada darovať, a to je otázka um, prúznosti. A otázka prúznosti v tom je, že um, nie je možné vo veci, ktorú sa my zobráme, a to rozvoja pomoc a humanitná pomoc, v veci prúznosti my tu prehráme, pretože my sme tí najslabší, pretože to, čo pôjde na humanitné kroky a spoluprácu kvôli mm, tejto praxi prúznosti e, sa to presunie tie prostriedky na to, aby sa to použilo e, pre účely na účely, ktoré sú pre mnohé vlády a parlamenty prioritnejšie, pretože sú bližšie ich občanom a je to bližšie aj občanom, ktorí nie sú občania EÚ, ale občania dosť vzdialený. A e, ja s touto obavou a s absolútnym odhodlaním neprijať tieto štyri cukríky a e, neurobiť kompromis. Ja sa chcem spýtať, pani Jensen, že keď parlament neodhlasuje rozpočet, tak ja chápem, že v roku 2014 sa bude fungovať s predlžením rozpočtu z 2013. Predlženie rozpočtu z 2013. je lepšie, alebo nie lepšie. Ja chcem, aby ste mi to vysvetlili, no ja myslím, že je to lepšie, čo sa týka spolupráce a humanitnej akcie, ako No, rozpočet, e, ktorý e, by bol daný na tieto účely v roku 2014. Ak tento rozpočet vychádza z ponuky, ktorú máme teraz zo strany rady na 7 ďalších rokov. Takže ja by som chcel vyjasniť toto, aby pani Edison toto vyjasnila, pretože v tomto prípade mne to dáva o jeden argument viac, aby som povedal, že nebudem hlasovať o tom návrhu rady aj keď nám dajú mm, cukriček za to, pretože keď by sme hlasovali o tom, tak by sme mali keby sme, o tom, keby sme to neodhlasovali v parlamente, tak by sme mali e, rozpočet e, vyšší e, aj v oblasti, s ktorou sa my zoberáme, ako by sme mali v roku 2013. Preto si myslím, že by sme nemali hlasovať ako parlament za to, čo nám rada ponúka. Ak urobia také opravy v rámci toho vyjednávania, ktoré teraz rokujú, nebudú to opravy, ktoré sú podľa mňa dostatočné. Preto chcem sa poďakovať pani Jensen a pozbudiť ju, aby jasne vyjasnila, vysvetlila, že keď e, Európsky parlament neodhlasuje tie finančné výhľady od roku 2014 do roku 2020, bude mať viac zdrojov pre humanitnú spoluprácu, konkrétne roku 2014 a samozrejme aj 2015 a 2016 bude mať viac zdrojov ako e, tie, o ktorých sme odhlasovali v týchto výhľadoch, ktoré nám navrhuje e, Rada v súčasnosti. Ďakujem pekne, pán Martinez. Slovo dostáva Európska komisia pani Katrin Mette-Penningen na 5 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bude to kratšie ako 5 minút určite. Komisia, ktorú teda zastupuje v tomto trialogu DG rozpočet a predstavuje vlastne komisiu a názory ohľadom všetkých rozpočtových položiek a konkrétne v otázke rozvojovej pomoci. My si plne uvedomujeme problémy s rozpočtom na roky 2014. Ako ste povedali, nemáme tam žiadnu v podstate položku. Pre nás je to výnimočné, výnimočná situácia z hľadiska inštitúcie. Jasné, ako už Povedal pán predseda komisie Barroso, že komisia spraví všetko, čo je v jej silách preto, aby sme konštruktívne prispeli k schváleniu rozpočtu na 2014, tak aby sme mohli e, realizovať e, všetko legislatívne od januára 2014. Ja osobne musím povedať, že mám rovnaké obavy a rovnaké názory, ako tu už zaznelo, že keď nemáme rozpočet na rok 2014, ak by sme ho nemali, tak sa bude pokračovať v rozpočte roku 2013, čo bude mať negatívne dopady. E, čiže samozrejme e, máme všetci záujem na tom, aby rozpočet bol schválený. Ďakujem pekne. A myslím si, že teraz sa všetci obraciame pohľadom na pani Jensen, aby nám odpovedala na veľmi dôležitú otázku pána Martineza. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za to, že ste spomenuli e, na ten e, etický rozmer tejto situ- e, situácie. Myslím, že je vhodné si to pripomenúť. Čo sa stane, ak nedáme svoje áno, ak nedáme svoj súhlas? Je pravda, že nám ostane rozpočet na rok 2013, teda to maximum stanovené na tento rok. A Čiže teoreticky by sa dalo pokračovať eh, v legislatívnych eh, prácach, ktoré boli začaté, s tým, že eh, sa bude dodržiavať to maximum, ktoré bolo už schválené ak nerozhodne iná komisia ani rada vo veci viacročného finančného rámca, respektíve ak nerozhodnú všetky inštitúcie spoločne, tak bude naďalej platiť to maximum stanovené na rok 2013. E, zo strany rady neustále počúvame, že to je nepriateľné. Ak totiž poviete nie, tak zastavíme všetky legislatívne mm, kroky. Im sa veľmi nepáči, že hovoríme, e, že pre nás e, je priateľné pokračovať aj na báze z roka 2013, že pre nich je toto jednoducho nepriateľné a myslím si, že si majú veľké obavy z toho, že naozaj je, možno napokon nepodporíme ich návrh. Isté, že všetci chceme nájsť riešenie, ale nie akékoľvek riešenie. Môžem povedať, že dobre, to maximum z roka 2013 je e, síce väčšou sumou, zhruba o 10% viac, to je, ale to rozdelenie je iné. Viac sa to sústraďuje na polnospodárstvo a menej na nástroj e, prepojenia Európy, Connecting Europe, na výskum a tak ďalej. Myslím, že pre vás, pre váš sektor e, by až tak nezáležalo na tom, či to bude starý rok alebo ten nový, pretože vy nedostanete e, veľké navýšenie bez hľadu na to, podľa ktorého návrhu sa bude postupovať. A preto ja by som rada povedala, že si myslím, že by bolo vhodné nájsť eh, riešenie a my sa budeme v rokovaniach o to snažiť. Takto sa postupovalo v rokovaniach v viacročnom finančnom rámci a viete, že spravodajcovia pán Böge a pán Kalfin pravidelne zasadajú so spravodajcami z špecializovaných výborov, aby koordinovali svoje kroky a aby určili tých 5 alebo 7 oblastí, v ktorých musíme byť jednotní. A možno váš sektor bude jedným z nich. Možno vy dostanete tú e, potrebnú flexibilitu na tú núzovú rezervu. Vieme, že to je z roka na rok dosť odlišné. Keď hovoríme o flexibilite a pružnosti v rozpočte, týka sa to aj vás, pretože e, na to sa práve často využívajú tie prostriedky z oblasti e, flexibilnej pretože je to nepredvidateľná oblasť. Neviete, e, kedy udrú suchá, kedy udrú vojny v tom, ktorom regióne na svete. To sa nedá nejako predvídať z roka na rok. Teda je tu potrebná istá míra pružnosti. A týka sa to práve vašho sektora, ale na ten Rozpočet na konkrétny rok, e, to sa ťažko odhaduje, ak nemáme konkrétny rámec. Isté, že dá sa to nahradiť e, možno tým, aby sa postupoval podľa novej legislatívy v spúšťaní nových e, projektov a my navrhujeme všetkým zainteresovaným, aby naďalej rokovali o legislatívnom základe, pretože tieto by mali byť k dispozícii najneskôr v januári 2014 a o tých môžeme rokovať a môžeme ich vyrokovať bez ohľadu na to, aký rámec bude v platnosti. A musíme ich mať už pripravené. A preto si musíme uvedomiť, že tu má parlament svoje právomoci vo svojej legislatívnej činnosti. A tu e, sa musíme navzájom veľmi dobre skoordinovať, aby sme e, mali ten legislatívny základ naozaj veľmi silný. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým. E, teraz prerušujem naše rokovanie. Zajtra budeme pokračovať o 9. ráno, kde budeme mať vypočutie medzi DV a Krym na tému korupcia a pranie špinavých peňazí, teda trestná činnosť. Odporúčam, aby ste prišli naozaj vystúpia vynikajúce osobnosti, ktorí prídu medzi nás, aby sa k nám prihovorili. Takže zajtra v tejto miestnosti o 9.